prešli k bodu programu Príprava Európskej rady. K tomu e, má slovo najprv pán e, Leskevičus, e, zástupca rady. Uh, morning, uh, Mr. President, uh, honorable members, Vice President of the Commission. Uh, ďakujem, pán predseda, uh, vážení členovia parlamentu. Uh, som rád, že vám môžem predstaviť program zasadnutia Európskej rady. Témy zasahujú od obrany cez ekonomickú monetárnu úniu a až po sociálnu politiku. Začníme obranou. Diskusia budúci týždeň o spoločnej bezpečnostnej obrannej politike sa bude točiť e, okolo e, jubilea 4 e, rokov od vstúpenia Lisabonskej zmluvy do platnosti. Je to vynikajúca príležitosť preukázať pridanú hodnotu Európy, alebo inými slovami zdôrazniť náklady toho, keby sme tú Európu nemali. A ja si myslím, že to je obzvlášť dôležité pre tento parlament, ktorý spolu s národnými parlamentami prispeli eh, k diskusii eh, eh, ohľadom, ohľadom rozpočtu tisíc na ďalší rok. Naše rozpočty sa znižujú a toto má negatívny vplyv aj na rozpočet pre obranu. Ak budú členské štáty harmonizovať svoje zdroje pre túto oblasť, budú ich môcť využívať efektívnejšie, mohli by si zvoliť spoločný prístup týkajúci sa e, využívania e, príslušných zdrojov. To by bolo veľmi vhodné aj na národnej úrovni. Príkladom e, zásobovania lietadiel palivom vo vzduchu. Toto toto je dobrý príklad, pretože žiaden členský štát e, toto nemôže urobiť e, sám. Je tu potrebná úzká kooperácia medzi nami aj e, ďalšími partnermi na to. Týmto je možné byť efektívnejší, znižovať náklady. Toto tiež platí pre európsky obranný priemysel. Naš, naše technologické eh, priemyselné východiska v tejto oblasti sú fragmentované. Ak si chceme zachovať našu strategickú pozíciu v tejto sfére, sú tu potrebné kroky na úrovni EÚ, aby sme boli konkurencieschopnejší a, a to by stimulovalo aj vytváranie pracovných miest, inovácie a rast. Samozrejme, e, šéfovia štátov a vlád sa tiež budú e, zaoberať e, širším obrazom a to, ako môže EÚ sa zaoberať aj novými otázkami týkajúcimi sa napríklad kybernetického zločinu a podobne. Ako môžeme zabezpečovať e, bezpečnosť a mier spolu s našimi kľúčovými partnermi. Mm, budúco týždenná Európska rada e, im možno e, bude identifikovať zoznam priorít v tejto oblasti. Poprvé budeme chcieť posilňovať vizibilitu a dopad našej bezpečnostnej politiky Chceme vytvárať eh, korentnejším spôsobom politiky a nástroje. Eh, toto sa dá eh, stále zlepšovať. A po druhé, chceme posilniť rozvoj našich obranných schopností. Spomenul som tu napríklad spoluprácu medzi členskými štátmi v tejto oblasti. To je veľmi dôležité. Ak sa e, e, združia e, požiadavky v tejto oblasti, veľmi to zvýši našu efektivitu. Zabezpečovanie interoperability medzi kľúčovými partnermi, organizáciami ako na to, je veľmi dôležité. A napokon posilnenie, posilnenie nášho obraného priemyslu je dôležité. Tiež civilná a civilný a vojenský výskum by sa mal e, združiť, posilniť, mali by sme tiež e, redukovať náklady a e, vyvíjať štandardy v oblasti obranného priemyslu a posilňovať tie už existujúce. To by tiež zlepšilo prístup malých a stredných podnikov, ktoré sú tiež kľúčové pre rast tohto trhu. Vážený pán predseda, členovia parlamentu, sme svedkami postupného zotavovania sa e, hospodárstva, e, pomalého rastu, avšak e, nemôžeme sa uspokojiť s tým, čo zaznamenávame. Mali by sme sa naďalej usilovať, a preto šéfovia štátov a vlád sa budú všetkými silami snažiť posilňovať tento pozitívny trend. Budúci týždeň e, Európska rada sa vráti k téme e, Európskej hospodárskej menovej únie, e, bude hodnotiť ekonomickú situáciu v členských štátoch a euro oblasti, pokiaľ ide o rok 2014. Komisia predpokladá nám predložiť tiež svoje predpovede pre budúci rok. Dovolte mi, aby som sa k tomu, k tejto téme vyjadril. Ako viete, za posledné tri roky eh, rámec eh, ekonomického riadenia sa značne posilnil aj za podpory tohto parlamentu. Proces európskeho semestra, ktorý práve začal pre rok 2014, eh, poskytuje možnosť posilňovania koherentnosti, ale ešte ďalej by sme mali zvyšovať efektivitu a koordináciu hospodárskych politik členských štátov a eurozóny, aby sme posilnili eh, zodpovednosť eh, členských štátov, aby tieto eh, realizovali svoje špecifické reformy, ktoré sú potrebné v tejto oblasti a podobne. Budeme sa sústrediť na tieto oblasti na budúci týždeň a aj na praktické opatrenia na posilnenie mechanizmu solidarity. E, takže kontraktuálne e, úpravy a e, proces solidarity budú veľmi dôležité. Chceme totiž to posilniť efektivitu, demokratickú legitimitu a aj zodpovednosť. Zmluvné otázky budeme o nich diskutovať na budúci týždeň, aj keď teda ekonomické reformy sú v záujme členských štátov, dlhodobé prínosy sa niekedy nedajú tak ľahko zhodnotiť okamžite. Na to, aby sme prekonali e, krátkodobé e, ekonomické náklady, e, treba tu vnímať aj mechanizmus solidarity, určite krátkodobé finančné nástroje na preklenutie takéhoto obdobia. Európska rada očakávame, že sa dohodne na hlavných bodoch týchto kontraktuálnych bodov aj mechanizmu solidarity. Dovolte mi povedať ešte pár slovami niečo o sociálnej dimenzii EÚ. Tu očakáva sa, že Európska rada podporí vytvorenie sociálnych indikátorov a hodnotenia. Chceme e, toto e, uzavrieť, túto prácu už v priebehu semestra, e, Európskeho semestra 2014, ale analýza sociálnych indikátorov by mala byť prepojená s hodnotením hospodárskych nerovností to je veľmi dôležité, aby dobre fungovala eh, hospodárska eh, menová únia. Európska rada tiež bude hodnotiť eh, postup pri vytváraní Európskej bankovej únie. To je prioritou pre nás, pretože nám to zlepší možnosť predchádzať úverovým krízam v EU budúcnosti. Musíme ďalej posunovať architektúru bankovej únie Týka sa to rôznych e, e, e, záruk a smerníc, ktoré sa tým zaoberajú, ktoré už budú čoskoro ukončené. Potom k koncom tohto roku by sme chceli ukončiť jednotný mechanizmus riešenia. Viete, že včera na ECOFINE sa diskutovalo o tejto otázke Viem, e, že e, zdieľate s nami e, našu, našu, naše presvedčenie, že tieto témy sú veľmi dôležité a určite si tiež želáte, aby sa tento mechanizmus na riešenie problémov uzavrel ešte tento rok. Pokiaľ ide o naše zásady týkajúce sa zamestnanosti a rastu, na ktorých sme sa dohodli v júni 2012, Toto sú samozrejme e, kľúčové e, body pre e, posilňovanie rastu. Rada sa bude takisto zaoberať aj otázkou migrácie v stredozemi po tragických udalostiach pri ostrove Lampedusa aby sa takéto nešťastia už ne, diali. E, žiadame, aby komisia vytvorila pracovnú skupinu, ktorá by mohla identifikovať e, priority pre e, efektívnejšie využívanie európskych politík a nástrojov. Z krátkodobého hľadiska sme sa rozhodli pozerať sa na migráciu z dlhodobého hľadiska. Budúci týždeň sa Európska rada bude zaoberať operatívnymi rozhodnutiami v súvislosti s touto pracovnou skupinou a aj s tým, na čom sa zhodli ministri minulý týždeň. A na záver by som chcel povedať, že Európska rada e, sa tiež chce zaberať otázkami rozširovania, ako to už býva v decembri a chce privítať e, správu Rady pre energetiku e, týkajúcu sa vytvorenia spoločného e, európskeho trhu pre energetiku a posilňovania externej dimenzie európskej energetickej politiky. Chceme naďalej posilňovať našu prácu v oblasti konkurencie, bezpečnosti dodávok a podobne. Vážený pán predseda, členovia parlamentu, sa týždeň rada bude ďalším krokom smerom k posilňovaniu rastu, zamestnanosti a konkurencie schopnosti Európy. Tešíme sa na e, konštruktívnu e, diskusiu a stretnutie, ktoré priniesie konkrétne výsledky a ukáže, že Európa naozaj môže e, priniesť konkrétne zlepšenia. Ďakujem. A teraz má slovo pán Ševčovič za komisiu. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, vážení poslankyne, pán predseda Baroso by bol rád tu počas tejto dôležitej diskusie pred radou, ale rozhodol sa, že sa zúčastní pripomienkovej slávnosti pre Nelsona Mandelu, jedného z najväčších politikov našich čias a preto Mám tu čest vám predstaviť hodnotenie komisie pred budúcou týždňovou radou. Za posledných 12 mesiacov komisia ohlasovala konzistentne následovné. Robí obrovské úsilia v oblasti finančnej konsolidácie, v konsolidácie finančných trhov a takisto prejavuje aktívnu solidaritu v rámci Európskej únie. Ak sa nám podarí pokračovať v takomto duchu, vidíme, uvidíme že naše riešenia krízy budú úspešné. Už dnes vidíme prvé výsledky. Ekonomické indikátory hovoria o pomalom, ale istom raste, aj hospodárskom raste, aj raste dôvery. Sme svedkami stabilizácie. E, Írsko vystúpi z programu hospodárskych reforiem. Toto je silný signál pre občanov Írska, ale takisto aj pre občanov v celej Európe, a taktiež je to dôležitý signál pre finančné trhy a medzinárodných požičiavateľov. Írske úsilie sa teraz začalo vyplácať a preto musíme si teraz uctiť odolnosť a úsilovnosť e, írskeho ľudu a to, aký boli, ako podporovali svojich politikov. Írsky príklad ukazuje, že zodpovednosť spolu s e, efektívnou európskou reakciou je tým správnym riešením. Toto by sme mali vnímať ako povzbudenie pre iné programy, pre iné štáty, ktoré sú teraz v programe ekonomických reforiem. Komisia sa domnieva, že naša spoločná tvrdá práca prinesie v konečnom dôsledku výsledky. Lotyšsko budúci mesiac príjme euro. To je ďalší prejav dôvery v euro, našu spoločnú menu. Rok 2013 bol rokom obratu v tejto kríze. Rok 2013 bol úspešný aj z iných dôvodov. Napríklad schválenie viacročného finančného rámca. Taktiež môžeme spomenúť jednotný mechanizmus dohľadu pre bankový sektor, nové kroky v oblasti e, hospodárskeho riadenia EÚ, nové reformy v tejto oblasti, takisto európsky semester a koordinácia národných rozpočtov. Tie sa rozvíjajú veľmi uspokojivým spôsobom, ale je jasné, že musíme udržať toto úsilie obnova nemôže prísť iba pre niektoré štáty. Máme tu štáty, ktoré čelia ešte stále veľmi tvrdej hospodárskej realite, takže tá práca ešte nie je ukončená. Toto je posolstvo komisie, ktoré vyjadríme aj na Európskej rade budúci týždeň. Vážené poslankyne, vážení poslanci, na budúco týždňovom samite musíme pokračovať s tým, čo sme začali. Máme príležitosť z roka 2014 urobiť veľmi úspešný rok. Musíme pokračovať v reformách a musíme pokračovať v pláne hlbokej hospodárskej a menovej únie. Hospodársky rámec, ktorý sme implementovali poprvýkrát tento rok s novými nástrojmi, je obrovským zlepšením oproti tomu, ako to fungovalo pred krízou, ale tento rámec musí byť ešte doplnený, dokončený. Musíme zabezpečiť stabilitu eurozóny v ďalších rokoch. Dlhujeme to našim občanom, našim štátom, najmä tým, ktoré trpeli najviac pri obnove a pri odstraňovaní následkov krízy. Musíme predísť ďalšej kríze. Preto musíme dokončiť bankovú úniu tým, že zavedieme jednotný mechanizmus pre riešenie problémov bank a za tým účelom aj spoločný fond. Komisia predkladá návrhy, aby sa mohlo postupovať čo najrychlejšie. Členské štáty teraz majú za úlohu zapojiť sa do tej diskusie a dosiahnuť ešte tento e, mesiac všeobecnú dohodu o smerovaní. Na rade včera sa už dosiahli určité pokroky a dúfam, že to dokončíme budúci týždeň na samite. Toto je veľmi dôležitá legislatíva, dúfam, že ju dokončíme pred voľbami do Európskeho parlamentu. Po rokovaniach na rade včera večer vidíme dobré šance, že tzv. rezolučný mechanizmus a mechanizmus ochrany vkladov budú v trialógu do konca roka dokončené. Banková únia a jej dovršenie to musí byť našim najdôležitejším cieľom v súčasnosti, ale tým sa ešte práca nekončí. Musíme tento model podoprieť ešte dôveryhodnejším a koherentnejším systémom na koordinovanie hospodárskych politik členských štátov a to musí byť podobreté skutočnou solidaritou. Európska rada v budúci týždeň preto bude premýšľať nad uh, možným mechanizmom solidarity a zmluvnými záväzkami. Tieto dve veci môžu zabezpečiť, že dôležité štrukturálne reformy prídu včas a rýchlo bude to ďalší dodatočný krok v rámci hospodárskeho riadenia, v ktorom vydávame špecifické hospodárske učania pre, odporúčania pre štáty. Komisia prijala oznámenie o týchto nástrojoch začiatkom tohto roka, ale zdôrazňujem, že Brusel týmto nechce stiažovať život členským štátom. Naopak, ten prvok disciplíny je zakotvený už hlboko aj v európskom semestri, aj vo fiškálnej zmluve. Teraz musíme posilniť ten aspekt dohody, ktorý zapája národných politických aktérov a zainteresované strany do procesu. Proces by mal mať podporu od, od dola, z dola. O prvku solidarity musíme hovoriť konkrétnejšie aby sme mali financie na túto reformu. Potom, e, samozrejme, všetky tieto reformy sú v európskom záujme. A všetko je v prospech celej EÚ a taktiež eurozóny. Európska komisia dúfa, že Európska rada budúci týždeň poskytne základnú orientáciu o týchto veciach, na základe čoho potom budeme pracovať v prvej polovici roka 2014. V prvom rade musíme zakotviť tie zmluvné dohody, zmluvné záväzky a solidaritu do e, tejto politiky, ktorá bude zdôrazňovať najmä fungovanie hospodárskej a menovej únie a konkurencieschopnosť. Musíme zapojiť všetky štáty eurozóny, a zároveň ten mechanizmus by mal byť otvorený aj pre nečlenov eurozóny. Všetky zúčastnené členské štáty by mali prispievať na financie, či už rozpočtovou podporou, zárukami alebo pôžičkami. A úroveň e, tých financií by mala zodpovedať stavu štátu a schopnosti štátu absorbovať hospodárske šaty, e, šoky. Spoločná bezpečnostná a zahraničná politika je takisto dôležitou témou budúceho budúco týždňového samitu. Komisia e, vyzýva na pokrok už nejaký čas a e, pán Barroso sa k tomu vyjadril aj vo všetkých svojich prejavoch o stave únie. V oznámení z júla komisia túto tému dala na prioritné miesto svojej agendy. Predkladáme návrhy, ktoré dosiahnu menej fragmentovaný obranný európsky priemysel. Chceme posilniť európske vojenské e, spôsobilosti a takisto autonómne konanie Európskej únie. Chceme koheznejšiu e, obrannú a bezpečnostnú politiku EÚ. Z troch dôvodov potrebujeme viditeľnú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku ako výraz našich medzinárodných záväzkov. Musíme byť schopní obhajovať naše hodnoty a podporovať naše civilné misie kde, tam, kde to je potrebné. Chceme vytvoriť bojové skupiny EÚ a chceme naďalej podporovať svoje civilné misie, aby celý svet videl, že sme toho schopní. Potrebujeme expertízu v kľúčových oblastiach. Kybernetická bezpečnosť, e, obchodovanie s ľudskými bytostiami a tak e, ďalej. Toto prepája našu vnútornú a vonkajšiu bez politiku. Druhý dôvod. Verejné rozpočty v Európe sú pod tlakom a jediný rozumný spôsob, ako toto vyriešiť, je väčšia miera spolupráce. Viac ako 75 investícií do obrany sa realizuje na národnej úrovni a my sa musíme vyhnúť duplicitám v týchto programoch. Nepotrebujeme 7 modelov tých istých helikoptér, nepodporujeme 16 typov rôznych fregát, zatiaľ čo USA majú iba jeden typ. Musíme si vyviať spoločné normy, aby sme mohli byť autonómni. Úspory z množstva a efektívnosť v tejto oblasti by posilnili ďalej naše spôsobilosti v oblasti obrany. No a po tretie, hospodársky rast a zamestnanosť. 400 tisíc ľudí je priamo zamestnaných e, v sektore obrany a tento sektor takisto e, vytvára nepriamo 936 tisíc pracovných miest a okrem toho e, sú tu aj e, obraty vo výške desiatok miliárd eur. Potenciál konkurencieschopnosti je tu obrovský. Chceme, aby naše štáty boli na svetovej scéne konkurencieschopné. Chceme byť schopní využívať duálny potenciál výskumu Členské štáty musia plne implementovať smernice z roku 2009, ktoré otvárajú verejné obstarávanie v oblasti obrany. Predložili sme návrhy, ktoré by sprístupnili viac malým a stredným podnikom tento trh obrany. Musíme takisto vyvíjať spoločný prístup k certifikácii, k normám, pretože to umožňuje ďalej konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Takisto zdôrazňujeme vesmírnu politiku a satelitnú komunikáciu. Toto nie je diskusia iba pre samotnú Európu. Naša spoločná bezpečnostná obranná politika sa rozvíja v spolupráci s NATO, OECD, OBSE, s e, e, OSN, Spojenými štátmi a tak ďalej. Združovanie zdrojov je spôsob, ako tu postupovať. Európska rada bude o tejto veci teda diskutovať a komisia dúfa, že sa tam vytvorí skutočná ambícia zúžiť spoluprácu v oblasti obrany a prehlbiť ju. V tejto oblasti musíme byť konkurencieschopnejší a musíme vytvoriť aj lepšiu spoluprácu s Európskou obranou agentúrou. Tento parlament vždy podporoval silnejšiu EÚ, zjednotenejšiu EÚ, ktorá bude schopná lepšie obhajovať záujmy svojich občanov aj v medzinárodnej politike. Sú to témy, v rámci ktorých parlament a komisia spolupracovali v posledných rokoch a vždy sme zvyšovali tú látku náročnosti. A nedávno sme urobili skutočný pokrok. Pokiaľ ide o migráciu, komisia očakáva, že Európska rada podporí konkrétne opatrenie ktoré vyplýva e, z práce Task Force pre Stredozemné more. Tragédia na Lampeduze ukázala, že musíme zvýšiť našu schopnosť reakcie v Stredozemnom mori. Národné politiky nie sú schopné tieto komplexné problémy vyriešiť, nelegálne toky imigrantov a tak ďalej. Tu je potrebné spolupracovať a prejaviť skutočnú solidaritu. Pripomínam, že komisia sprístupní 50 miliónov eur na núdzové financovanie. Pre Taliansko sme vyhradili 30 miliónov eur na dohľad nad hranicami podľa mandátu Frontexu. Aby sme lepšie bojovali proti nelegálnemu obchodovaniu s ľudskými ľuďmi, musíme si vymieňať informácie aj s tretimi štátmi. Programy regionálnej ochrany musia byť posilnené, najmä programy pre Severnú Afriku. Naša práca v oblasti presídľovania môže byť efektívnejšia. S členskými štátmi musíme skúmať možnosti legálnych kanálov pre študentov, výskumníkov a sezónnych pracovníkov, ktorí by mohli prichádzať e, vo väčšom množstve do Európy. Musíme zintenzívniť spoluprácu s tretimi štátmi, nový dialog pre migráciu, mobilitu a bezpečnosť by mal prebiehať najmä s Egyptom, Líbiou, Alžírskom a Libanonom. Vážení poslanci, Európska rada takisto berie na vedomie pokrok pri implementácii kompaktu pre e, rast a návrhu pre e, akt o jednotnom trhu. Urobili sme už pokrok, ale ešte stále nejaká práca ostáva počas tohto legislatívneho obdobia. Členské štáty musia splniť svoje záväzky zdaňovanie, daňová politika, boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom. V tejto oblasti sme prijali pred rokom akčný plán. Komisia predložila návrhy dobre fungujúceho automatického systému na výmenu informácií medzi daňovými úradmi, aby sa bojovalo proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Rokujeme so Švajčiarskom, Andorou, San Marinom, Monakom a Liechtensteinskom takisto pracujeme na globálnych normách podľa modelu OECD. Ale včera na rade ECOFIN ministri nedosiahli pokrok na smernici o e, zdaňovaní vkladov kvôli odporu dvoch členských štátov. Ja dúfam, že tieto prekážky budeme postupne prekonávať. Dúfam, že Európska rada dá konkrétne impulzy na financovanie malých a stredných podnikov. Európska investičná banka zvýšila svoju aktivitu. Minulý rok e, schválila navýšenie kapitálu. Takisto sme skúmali e, nástroje na zdieľanie e, rizika, aby sme mohli podporovať z európskeho rozpočtu aj úsilie Európskej investičnej banky. A Európska rada budúci týždeň sa bude snažiť dať stimuly, aby sa tieto nástroje naozaj využívajú. No a ešte niečo k Ukrajine na záver. Viem, že o tom bola rozpráva na plenárke včera popoludní. Hovorili ste o východnom partnerstve. To je téma, ktorú nemôžeme vynechať ani dnes predpoludním. Chcem pripomenúť, akú pozíciu má komisia. Európske hodnoty a princípy musia byť rešpektované a to platí aj pre ukrajinské úrady. Ale platí to samozrejme pre všetkých, najmä po tom, čo sa stalo včera večer. Musíme zopakovať, že násilie nie je odpoveďou. Riešenie musíme hľadať politickými e, prostriedkami, musíme viesť dialog s ukrajinskou opozíciou a s občianskou spoločnosťou. Predseda Barroso sa už dvakrát rozprával s prezidentom Janukovičom po Vilniuskom samite a vyzval ho, aby nepoužíval násilie proti mieru, mierovým a pokojným protestujúcim a aby rešpektoval slobodu ukrajinských občanov. Baronka Ashton je dnes v Kieve a snaží sa pomôcť pri hľadaní politického riešenia napätej situácie, ktorú dnes prežíva Ukrajina. Občania Ukrajiny jasne preukázali, že podporujú európsku orientáciu Ukrajiny. Naša ponuka asociačnej dohody spolu s vytvorením zóny voľného obchodu je ešte stále platná, ale určité podmienky musia byť splnené, ktoré sú v záveroch rady. Súčasné politické napätie sa musí vyriešiť pokojnou cestou. Vítam aj široký konsenzus, ktorý vznikol vo včerajšej rozpráve parlamentu. Komisia a parlament spolupracovali vždy v, v rámci spoločného európskeho záujmu a tak to bude aj naďalej. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Ševčovič. A teraz Jozef e, Daul za Európsku skupinu ľudovcov. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv, pokiaľ ide o otázku Ukrajiny, my sme veľmi ostražití pokiaľ ide o to, čo sa tam deje. Myslím si, že ešte nebola podpísaná stále dohoda o pridružení. Eh, momentálne sa ukrajinskí občania a opozícia eh, v, veľmi eh, mobilizujú, aby sa dodržiavali základné práva občanov na Ukrajine a chceme teda urobiť niečo preto, aby Ukrajine, obyvateľe Ukrajiny vedeli, že sme po ich boku, pretože táto situácia môže vybuchnúť a chcem vám pritiahnuť vašu pozornosť na, na tej najvyššej európskej úrovni Eh, že je to niečo podobné ako počas oranžovej revolúcie. Je potrebné nájsť eh, transparentné a demokratické riešenia. Európske občania nám vyslali signál, posolstvo a hovoria, že chcú ísť do silnej Európy. Ja veľmi ľutujem, aj keď možno teda neľutujem, ja som skôr spokojný, že vidíme tam oveľa viacej európskych eh, vlajok, tie pribúdajú a oveľa menej vlajok eh, krajiny. Naozaj Európa potrebuje veľké ambície a tým, že položí eh, ekonomickú základňu, tak tým bude viac ambicioznejšia. Iba pred piatimi, rok, pred rokmi tie rozhodnutia, ktoré sme prijali, boli nemysliteľné. Avšak tieto rozhodnutia boli veľmi dobré a nestratili žiadne národy zo, svojich, zo svojej identity. Sixpack a ďalšie fungujú veľmi dobre. Nechcem povedať, že je to dokonalé, ale všade v Európe vidíme také malé signály pomaličkej ob- ekonomickej obnovy a vidíme, že navzájom sme si prepojení. Preto treba ešte viacej spoločne pracovať, či už chceme alebo nie. Najprv pozrite sa na ekonomický sektor. Čo robí? tu jednotlivé subjekty. Spoločne sa, sa snažia eh, spolupracovať a politické subjekty tie sa tak snažia skôr obmedziť len na to svoje územie. A to nie je eh, normálne. Všetky politiky nemôžeme napríklad financovať. Obrana, a k tomu by som eh, sa pridal k pánovi Ševčovičovi. Áno, niekedy je veľmi ťažko o tom hovoriť, ale predstavuje to len menej ako 2 HDP každej krajiny na obranu. Ak Európa sa nespojí spoločne v otázke obrany, tak potom nebudeme môcť tomu celosvetovému kontextu čeliť. Nemôžeme byť už naivní, pretože svet sa mení. Pozrite sa teraz na to, čo sa deje v Líbii, v Mali, v Kosove, v strede Afriky. Keď sa pozriete na masakre, ubohých občanov v strednej časti Afriky, Európa má svoju úlohu, má svoju povinnosť byť tam. Čiže e, je to naša misia. Čoraz viacej sme konfrontovaní takouto, s takouto situáciou. USA čoraz viacej hovorí o tom, že Západný Balkán je v našej zodpovednosti. E, ak to neurobíme my, nevadí. Potom Rusi to urobia za nás, alebo takisto aj otázky v susedných krajinách, Moldavsko. Ukrajina. Častokrát to môže byť ohrozené práve takými regionálnymi veľmocami, takže mali by sme v rámci tohto nášho fóra niečo urobiť preto. Nie preto, aby sme rozputali vojnu, ale aby sme udržali mier. Pozrite sa, na eh, televízne noviny, eh, čo sa deje v strede Afriky. Eh, nielen počas tohto mandátu, ale aj počas budúceho mandátu by sme mali robiť na posilnení našej EVOP, aby sme zachovali našu situáciu, našu úlohu vo svete, aby sme ochraňovali našich občanov. To znamená, že musíme ochraňovať aj naše vojenské a zmiešané sily. Myslím si, že je to len začiatok a budeme musieť nielen si uvedomiť, že 9 členských štátov nám prispieva k našej spoločnej mm, bezpečnosti a obrane, ale aj ostatní. To neznamená, že chceme teraz ohroziť alebo chceme situáciu na svete. Nie, nie. My chceme naozaj rozvíjať tieto krajiny, pomôcť e, im e, aby sa mohli rozvíjať, ale aby mohli e, sa rozvíjať opätovne. E, keď som dnes večer pozeral e, televíziu, keď som videl tie zábery zo Strednej Afriky, tam, keď chceme niečo urobiť, je potrebné znova nastoliť poriadok, aby sa vyhlo zhoršeniu situácie a urobiť takú politiku, ktorá by bola naozaj dôstojná. A pán Ševčovič dnes ráno vo svojom príhovor hovoril o tom, aké je vybavenie našej, našich vojenských síl. Áno, aj toto vybavenie treba zmeniť. Nemôžeme neustále neustále pracovať takým spôsobom, ako pracujeme. Tak, ako ste povedali, máme rôzne typy vojenského vybavenia. Ja som síce není špecialista na túto otázku, ale musíme spolupracovať na to, aby sme mali naozaj vojenský priemysel, ktorý by bol dôstojný, ktorý by mohol prežiť, pretože ak nie, tak eh, tá cesta je naozaj zarúb, zarúbaná. Musíme eh, naozaj robiť v tých oblastiach, ktoré, kde sme silní, aby sme mali svoje vlajkové lode Takisto e, sa musíme posnažiť, ako aj v prípade hospodárskej krízy. Potrebujeme aj sixpack pre obranu, pretože sixpack je teraz módne slovo, kde by boli jasné záväzky a kde by boli ciele bez tabu. Keď hovoríme o tej misii alebo úlohe, ktorá je pre nás najdôležitejšia, kolegovia, keď sa pozrieme na tento vývoj, ktorý je bežný, pretože po revolúcii je vždy evolúcia, čiže vývoj. Musíme sa opätovne zamyslieť, a to už som povedal niektorým kolegom, nad sixpackom pre spravodlivosť, pre jej fungovanie v Európe. Je to záležitosť, ktorá je veľmi ťažko uchopiteľná. Nechcem povedať, že musíme obraňovať záujmy pána X alebo pána Y. Nie, musíme mať takú spravodlivosť, ktorá zatiaľ nebola implementovaná po vstupe mnohých krajín do Európskej únie, ktoré táto e, spravodlivosť alebo ten spravodlivý systém ešte nebol dokončený, e, alebo systém správneho súdnictva až do konca. Preto musíme zareagovať, keď vidíme, čo sa deje v niektorých našich členských štátoch. Európska únia je úniou hodnot spoločnej zodpovednosti. Ja viem, že už musím končiť, pán predseda. Musíme posilniť Európu, aby našla svoje miesto v novom medzinárodnom poriadku a preto potrebujeme viac Európy, pretože tí, čo hovoria, že je potrebné mať menej Európy, tí sa milia a uvidia to už čo skoro. My musíme brániť naše hodnoty, musíme sa o ne podeliť, musíme to urobiť pre budúcnosť a zvrchovanosť nášho kontinentu. Ďakujem. Vielen Dank. Das Ďakujem. Slovo má teraz e, za podcu skupinu socialistov a demokratov pán Svoboda. Ďakujem, pán predsedateľ. By som chcel začať s Ukrajinou. s jednotlivými silami v krajine e, sa e, snažíme apelovať na ne, aby spolu diskutovali a aby nepoužívali násilie. Dobre, že sa pani Jankovič stretol s pani Katrin Eštonovou, ale uh, nie je dobré, že sa rozprávajú o kruhlom stole a potom pošlo na demonstrácie policajtov. To pre nás nie je akceptovateľné. Títo ľudia demonstrujú za európske hodnoty. O, za to bojujú. Dámy a páni, teraz by som chcel prejsť k obrane. Áno, je to e, presne tak. Potrebujeme viac e, úsilia v oblasti európskej obrany. Mali by sme sa zhostiť našej úlohy v tejto sfére, nemali by sme byť tým starým zabudnutým kontinentom, mali by sme spoločne bojovať napríklad proti terorizmu, pretože v našom susedstve ostane e, dlho prítomný. A ako už zaznelo, synergie a lepšia kooperácia v oblasti obrany môže tiež pomôcť v našich národných rozpočtoch e, ušetriť peniaze, ale zároveň aj zvýšiť Eh, úsilie v tejto sfére. Chcem povedať jasne, eh, momentálne ohrozených 6 tisíc eh, pracovných miest v EATS a je to z časti preto, že národné vlády nekooperujú navzájom a neposilňujú európske obranné štruktúry a priemysel. To je škandalózne. Potrebujeme teda väčšie úsilie v tejto oblasti, ale samozrejme aj viac sociálnej kohezie a ekonomického rozvoja na to, aby sme tu mali podporu európskych občanov. A s týmto by som chcel e, teraz e, prejsť k e, ekonomickej situácii. Počuli sme v posledných rokoch, že treba že, že sa revidoval rast sa smerom vyššie, znižuje sa takisto aj nezamestnanosť, to je vynikajúca správa, bez pochyby. Akurát, že čísla pre USA E, e, akože sú to čísla pre USA, nie pre EÚ. Dnes to nie je taká rúžová situácia v EÚ, ako e, to spomenula komisia. Máme tu ešte veľa ťažkostí pred sebou. Ale na nešťastie komisia nejako nemení svoju politiku a takisto ani rada. A musím povedať, že po tom, čo som navštívil južné krajiny, čím viac e, politici e, tam vystupujú, tým e, sú tam silnejšie protieurópske pocity. Nechcem teraz, aby pán Fehovštát a pán Rein navzájom superili v súťaži krásy, ale ide tu o to, že e, sú tu e, veľké straty pre Grécko, Francúzsko, Španielsko v oblasti e, hospodárstva. A čo robí pán Rejn, a čo robí komisia z oči voči vysokej nezamestnanosti v Španielsku? Až v roku 2023 sa odhaduje, že sa Španielsko vyrovná so svojou vysokou nezamestnanosťou. E, takže v niektorých krajinách od Grécka po portugalsku je naozaj sociálna devastácia. A to nehovoríme my, ale nezávislé e, organizácie. Ako je možné, že ľudia majú nás podporovať, keď e, hovoríme, že sa títo ľudia majú jednoducho vystavať, keď, vysťahovať, keď nie sú schopní platiť za tieto e, domy, aby tí, ktoré si kúpili. Takáto je realita v niektorých e, týchto e, krajinách a táto realita pre nás nie je akceptovateľná. Je tu však veľa lepších myšlienok. Napríklad neviem, ako by komisia reagovala na takýto návrh, že by sme mali sankcionovať banky 1,7 miliardami eur. A prečo by sme nemali tieto prostriedky použiť na financovanie nezamestnanosti E, Vložme si tieto prostriedky do našich vrecák a bojujme e, týmto spôsobom proti nezamestnanosti. To by bolo e, lepšie pre spoločnú európsku politiku než tie kontraktuálne dohody, ktoré ste spomenuli. A rovnako Banková únia nacionalizmus a, inter, inter, a medzivládne otázky sa týmto iba posilňujú. A potom ďalšie otázky je to viac než 40 rokov. 13. novembra to bolo 40 rokov presne, kedy nemecký kancelár Willy Brandt vystúpil pred Európskym parlamentom s veľmi vizionárskym prejavom a zasadzoval sa za sociálnu úniu a sociálny ekonomický rast. A dnes ešte stále bojujeme s komisiou väčšinou v rade, aby sme túto sociálnu úniu implementovali aby sme tu mali silné sociálne kritéria v Európskej menovej únii. Namiesto toho, aby sa vytvorila sociálna únia niektoré členské štáty, a pozriem sa, pozriem sa týmto napríklad na britskú vládu, ale nielen na ňu, chcú opäť obmedzovať voľný pohyb v vnútri Európskej únie a vytvárať nové rozdiely, povedať, môžete cestovať iba, ak máte vysoký príjem. Ale čo robíme preto, aby chudobnejšie krajiny mali vyšší príjem? Vytvorme na miesto toho spoločnú stratégiu na boj proti chudobe, Takže nacionalizmus dnes opäť prevažuje nad eh, takýmito úvahami. Namiesto toho, aby sme eh, sa eh, zaoberali zamestnaním pre všetkých, opäť sa snažíme budovať takéto rozdiely medzi našimi spoluobčanmi vo vnútri EÚ členské štáty, Británia a ostatné e, si e, želajú viac právomocí same pre seba. Namiesto toho by mali využívať tie práva, ktoré majú. Ak je tu turizmus v oblasti sociálnych e, prídavkov, zmente vašu legislatívu na národnej úrovni, ale neničte to, čo sme dokázali na európskej úrovni, ako je napríklad voľný pohyb občanov napríklad e, spoločný trh je dôležitý, e, obrana je dôležitá, ale e, sú tu aj iné oblasti, ktoré sú veľmi dôležité v Európskej únii. Koncept voľného pohybu občanov, boj proti chudobe, boj proti e, e, zvyšovaniu rozdielov medzi príjmami európskych občanov. Áno, je tu nedôvera voči EÚ, ale je tu preto, že e, Európska únia sa nevenuje dôležitým sociálnym a hospodárským problémom. Keď sme mali spoločnú politiku v tejto oblasti, spoločnú sociálnu úniu, tiež by to posilnilo voľný pohyb Takže zlepšujme e, túto oblasť, vytvorme sociálnu úniu ako východisko pre dôveru v, ju, v južnej Európe. Ďakujem. A teraz e, za alienciu liberálov a demokratov pán predseda Ferhovstad. Ďakujem, chcem sa poďakovať všetkým kolegom, najmä pánovi Svobodovi, ktorý sa zaujímali o tú demokratickú voľbu, ktorú sme museli urobiť v skupine liberálov. Iba v liberálnej skupine je možné urobiť nejakú e, demokratickú voľbu, ktorá ľudí zaujíma. To je asi jasné. No ale e, toto nechám bokom a chcem sa teraz venovať, e, pán predseda, občanom Ukrajine. Chcem im vysloviť úctu niekoľko stotisíc ľudí v kievských uliciach sú podľa mňa dnes najlepšou odpoveďou, ktorú e, môžeme e, poskytnúť euroskeptikom. V rámci Európy nacionalisti a populisti sa nám snažia vysvetliť, že Európa je v koncoch, že Európa nemá žiadnu budúcnosť, ale mimo Európskej únie vidíte, že v kievských uliciach sú ľudia, ktorí chcú vstúpiť do EÚ. Ja dúfam, vážení kolegovia, vážené kolegyne, že tento proeurópsky duch e, neostane iba v uliciach e, Kieva budúci týždeň, ale že prejde aj do Európskej rady. A to bude naozaj potrebné, pretože to nie je bežná Európska rada. Čakajú ju e, tri veľké prekažky, ktoré musí prekonať 6 mesiacov pred európskymi voľbami. Prvá prekažka to je vlastne tá európska obrana Presne pred 60 rokmi francúzske národné zhromaždenie podľa mňa urobilo obrovskú chybu. Spomínate si na to? V 1954, ja som sa vtedy narodil, mal som vtedy jeden rok, takže ja osobne si to nepamätám, ale francúzske národné zhromaždenie vtedy zamietlo Európsku, Európske obranné spoločenstvo. Ale keď urobíte prieskum v Európe, tak vidíte, že vo, všetky, vo všetkých členských štátoch verejná mienka podporuje európsku obranu. Väčšina je za európsku obranu, dokonca aj v Spojenom kráľovstve. Ak je jedna vec v Spojenom kráľovstve, o ktorej si Briti myslia, že ju máme robiť spolu, je to európska obrana. Viem, že niektorí sa pred desiatimi rokmi smiali, keď sme s Francúzskom a e, Nemeckom po irackej vojne zorganizovali tzv. čokoládový summit. Vtedy sa hovorilo o tom, aby sa budovalo na dohode medzi Francúzskom a Veľkou Britániou v oblasti obrany, aby sa to rozvíjalo ďalej. Dúfam, že o 10 rokov neskôr tieto myšlienky opäť začnú prekvitať, pretože členské štáty majú obrovské ťažkosti s verejnými financiami a je luxusom, aby sme 28 krát robili tú istú vec. Je oveľa lepšie v tejto veci spolupracovať. Druhý rozhodný krok, ktorý e, potrebujeme urobiť na Európskej rade, je nová architektúra pre eurozónu, nové hospodárske riadenie. Bude veľmi priamočiary, pán komisár. Vy ste tu obhajovali tie zmluvné dohody, ale toto parlament nechce, túto myšlienku nechce. Tá myšlienka, že by medzi komisiou a členským štátom bola nejaká dohoda, nejaký kontrakt, na, e, ktorý by sa vzťahoval na konkrétnu reformu, napríklad na trhu práce. To nechceme. To bude zlé pre Európu, ak s tým budete pokračovať. A vytvorí to odpor v každom členskom štáte, kde takéto niečo budete chcieť urobiť pretože členské štáty to budú vnímať ako zasahovanie Európy do konkrétnej národnej reformy. Už sme to povedali, pán Brok, ja, pán Gualtieri, v mene parlamentu, v spoločných zasadnutiach sme to už povedali a vy napriek tomu pokračujete na tejto myšlienke. Komisia by e, mala sledovať návrhy parlamentu, napríklad z usmernenia o konvergencii. Bola by to smernica, ktorá by sa vzťahovala na všetky členské štáty EÚ a hovorila by o konvergencii, hospodárskej konvergencii. Tieto usmernenia by samozrejme mali iné účinky v každom členskom štáte. Účinkom by boli vždy iné reformy, ale prosím, zastavte už konečne e, tento návrh spoločných kontraktov, pretože by vznikol dojem, že Európska únia zasahuje do konkrétnych národných reforiem, za ktoré sú zodpovedné členské štáty. No a na záver, pán predseda, tretia pripomienka k bankovej únii. Chcem povedať, čo som už veľakrát povedal na plenárke. Bez bankovej únie nevyriešime túto krízu, to je môj názor. Stane sa to isté ako v Japonsku. Nastane veľmi dlhé obdobie ekonomickej stagnácie, no a my potrebujeme bankovú úniu. A nie len bankovú úniu, ale aj voľnú koor- potrebujeme aj koordináciu, pretože voľná koordinácia členských štátov nebude fungovať, medzivládny systém nebude fungovať. My potrebujeme komunitárny systém. Výsledok včerajšieho ECOFINu je opäť len vytvorenie medzivládneho systému, ktorý dúfam tento parlament nikdy neakceptuje. No a musí to byť aj systém, ktorý e, zaplatia banky, nie daňoví poplatníci. Pretože ak to bude opäť systém z minulosti, tak zasa budú platiť len daňoví poplatníci za ten účet. Čiže banky by mali platiť na základe svojho profilového rizika za toto riziko. No a parlament plne podporí návrh komisie, ktorý bude zodpovedať tomuto môjmu návrhu. Dúfam, že ECOFIN aj Európska rada budúci týždeň e, zachovajú toho istého európskeho e, ducha, ktorý sa teraz e, znáša nad Majdanským námestím v Kieve. Ďakujem, pán Ferhovstad. Pán kolega Ody má pre vás otázku. Nech sa páči, pán Ody. E, Drahý kolega, vy ste citovali zástupcov francúzského ľudu, zástupcov, ktorí mali pravdu, že e, bránili, Európu, e, bránili francúzskú obranú politiku, e, pretože Európa nebola vtedy pripravená. Myslíte si naozaj úprimne, že Európa v súčasnosti je schopná zabezpečiť obranu ľudu a myslíte si, že európska obrana bez členských štátov a hlavne veľkých štátov, ktorí sú schopní mať to najlepšie vojenské vybavenie na svete, že Európa naozaj je v súčasnosti pripravená na prebratie takéto úlohy? Skladabo. E, ja si najprv myslím, pán Ody, že Obrana, európska obrana sa musí začať tvoriť, pretože zatiaľ len príliš veľa za to platíme a nemôžeme za to takto platiť. Toto je realita, že e, členské štáty vynakladajú 42 na obranu v porovnaní z toho, čo e, vynakladá na obranu USA čiže skoro polovicu. A pritom nie sme schopní ani 10 z tých vojenských operácií realizovať oproti tomu, čo realizuje USA. Takže si to vyratajte. Európa je 4 až 5 krát menej efektívnejšia na vojenskej úrovni ako Spojené štáty americké. Takže je to jasné, že musíme naozaj začať e, na, e, niečo s tým robiť na základe dohody zo Semelo a e, spoločne s tým, čo navrhla Veľká Británia. Ja som pred desiatimi rokmi bol na samite, kde bol ešte pán Širak. A ja som už vtedy hovoril, že je naozaj hlúpe, aby sme pokračovali takouto cestou. Ďakujem pekne, pán Ger Verhofstadt. Harm. A teraz má slovo pani kolegyňa Harms za skupinu Zelených a e, Slobodnej Európskej aliancie. Vážení páni predsedovia, kolegyne, kolegyne, som veľmi rada, že po tom, čo ozbrojené jednotky vyprázdnili a zničili kancelárie opozície v Kieve, sa tento parlament jednotne zasadzuje za to, aby si zorganizoval silnú prítomnosť v Kieve. Minulý týždeň toto rozhodnutie ešte nebolo možné. Ja veľmi ľutujem, že oficiálna delegácia parlamentu nebola prítomná cez víkend v Kieve. Možno sme mohli niečomu aj zabrániť. Dúfam, že sa to teraz zmení a uznesenie, ktoré sa vyrokovalo včera, dúfam dnes spoločne schválime. V Kieve sa teraz ukazuje veľká slabá stránka Európskej únie. Vidíme, že nie sme schopní jednotne politicky konať. Pokiaľ ide o Ukrajinu, vidíme, že nie sme schopní e, vytvoriť si nejakú e, politiku voči Rusku. a nechcem, aby občania Ukrajiny museli teraz zaplatiť za túto neschopnosť EÚ. Pokiaľ ide o bezpečnú a obrannú politiku, teraz e, zdá sa nám hrozí, že budeme zapriahať e, konia z opačného smeru. Neviem, ako si vlastne predstavujeme spoločnú obranú politiku, čo chceme dosiahnuť o 5 alebo 10 rokov, čo sa učíme z vojenských e, zásahov, o čom nás poučila Atalanta alebo francúzske nasadenie v Mali. Európsky e, vojaci ušli z Afganistanu. Čo sme si z toho vzali? Aké poučenie? Tieto otázky si musíme položiť na začiatku tej diskusie a to pomôže potom spoločnej európskej politike. V Európskej únii máme málo teraz peňazí, napäté rozpočty, na sociálnu politiku a na boj proti nezamestnanosť mladých máme málo peňazí. Rozpočty sú vydrancované. No a teraz, aby sme z európskeho rozpočtu financovali bezpilotné e, lietadlá a ďalšie vybavenie, no, to, to, tomuto ja nerozumiem. O čo vám tu ide? No takto asi nezmeníme náladu európskych občanov. Pokiaľ ide o spravodlivosť, banková únia. Neviem, ako často sme už o tom diskutovali. Bez Európskeho parlamentu, bez Svena eh, Gigolta alebo Filipa, Filipa Lomberca by sme ani len nemali dnes prvý pilier bankovej únie. Ani by eh, žiaden bankový dohľad neexistoval spravodlivosti v Európe by e, pomohol ten fond na riešenie problémov bank, ktorý by bol financovaný samotnými bankami, ale toto sa už zasa blokuje. Zdá sa mi to byť nerealistický plán v súčasnosti. Pán Ferhovstad popisoval predpoklady, ktoré musíme splniť, aby euro bolo trvalo stabilné, aby sme sa dostali z krízy. Áno, potrebujeme spoločnú fiškálnu a hospodárskú politiku a tieto dôležité kroky. Ale to, čo vy ste predstavili, pán Ševčovič, to je presný opak toho, čo chceme. Ak chcete, aby sa zopakovalo príbeh Grécka, krajina, ktorá na začiatku debaty bola ochotná diskutovať o reformách, bola tam reformná nálada. Ak chcete, aby sa to zopakovalo, aby sa z reforiem stal obrovský strach z budúcnosti. Viac a viac ľudí v Grécku sa obracajú doprava k populistom, pretože už nedokážu dúfať v Európu. Ak chcete, aby sa toto zopakovalo, tak potom presadzujte ďalej tie vaše dohody, kontrakty, ktoré teraz forsírujete. To je neeurópske, nedemokratické a náša politická skupina vám to nikdy neodsúhlasí. Ďakujem pani Harms. Teraz za konzervatívnych pán Kellenen. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Uh, veľakrát sme už uh, tu v parlamente hovorili o hospodárskej politike, preto sa budem teraz sústrediť na obranné otázky. Čo sa týka obrany v Európe, myslím si, že mali by sme navzájom kooperovať a zamerať sa na kompatibilitu a spoločné schopnosti. To je to, čo Európa vyvinula e, pod NATO 60 rokov. NATO je e, odskúšaná aliancia. Mnohí tu sa snažia ju e, oslabiť európskou byrokraciou a európskou obranou. Ide o duplikáciu a snahu vytvoriť ze zadné vrátka európsku armádu. Áno, treba modernizovať NATO, keď sa v prvom rade prvýkrát v 49. vytvorilo, tak jeho úlohou bolo e, vlastne e, držať e, Rusov vonku, Američanov vnútri a obmedzovať Nemcov. V 21. storočí situácia je veľmi odlišná, avšak predsa len transatlantické bezpečnostné vzťahy sú ešte stále centrálne dôležité v NATO a pre mňa je naozaj dôležité, aby sme tu mali Američanov zahrnutých naďalej Avšak na nešťastie e, e, prezident e, Obama ohrozuje to, že vlastne Amerika sa bude skôr obracať na západ od seba a nie na nás a my ich od seba otláčame. Je tu treba zvážiť, že európske krajiny jednoducho nemajú potrebné zdroje na to, Eh, vynakladá pri, pri, približne 1 eh, eh, bilión prostriedkov na obranu. absolútnu väčšinu, absolútna väčšina prichádza zo strany USA. Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Anglicko sú potom tiež značnými prispievateľmi. V Európe by to nefungovalo, keby len tak málo krajín prispievalo do spoločnej obrany. Takže e, upadli by sme do bezvýznamnosti. A po druhé, európske krajiny nebudú chcieť odovzdať e, kontrolu a velenie na, e, nad sebou smerom k Európe. Takže ostáva nám tu de facto medzi vládna úprava, kde členské štáty kooperujú a združujú svoje záujmy a mne sa zdá, že e, to vyzerá veľmi podobne ako na to, A máme tu teda tým pádom duplicitu úsilia tej oblasti, kde by sme mali naozaj šetriť. Nemuseli by sme sa tak hrať s hračkárskymi vojačikmi, ale naozaj peniaze e, vynakladať za hardware a školenia je treba, aby sme mali naozaj rešpekt pre naše e, zložky v jednotlivých členských štátoch. Ja mám voči tým našim e, britským zložkám skutočne veľký obdiv a rešpekt. E, bojujú za svoju krajinu, za kráľovnú. Naozaj si myslím, že títo istí ľudia by mali ochotu bojovať a položiť svoj život za európsku zástavu. Myslím, že nie. Európske krajiny majú za sebou e, už dlhú históriu bilaterálnej, multilaterálnej spolupráce a ja si myslím, že v tom treba pokračovať. Samozrejme, musíme spolupracovať tam, kde je to možné a prekonávať e, rôzne ťažkosti takýmto spôsobom, ale to už e, obsahuje aj inteligentná iniciatíva NATO. Napríklad transportné lietadlá Veľkej Británie pomáhajú transportovať e, francúzske e, zdroje. Ale tu, tuto ide o bilaterálnu e, kooperáciu. Tá si nevyžaduje európsku byrokraciu na to, aby sa zrealizovala. Závisí to iba od vôle jednotlivých členských štátov a takáto vola nie je všade rovnaká v všetkých členských štátoch a nič to neilustruje lepšie než e, ako rozdiely týkajúce sa irackej vojny pred e, e, desiatimi rokmi. Veľmi jasne to ukázalo, prečo je veľmi dôležitá pre mnohé členské štáty ich nesávislosť a nezávislá možnosť rozhodovať sa. Um, Mali sme, máme tu v Európe e, mier e, už viac než 60 rokov, máme tu pevné transatlantické vzťahy a ja si myslím, že to je najlepšou zárukou aj pre 21. storočie. Každý krok smerom k európskej e, obrannej politike bude znamenať krok USA, ktorý znamená jeho vzdialovanie sa od NATO. Takže mali by sme zostať naozaj zomknutí e, v transatlantickej oblasti. EU by sa mala e, poučiť z eurokrízy. Nemali by sme e, sa unáhliť a vytvárať európsky štát. Namiesto toho by sme mali posunovať to, čo funguje a nevytvárať novú byrokraciu len tak pre ňu samotnú. Na to funguje, tak nevytvárajme zadnými vrátkami európsku armádu. Správnym prístupom by mala byť kooperácia, kooperácia kompatibilita a tak, ako som povedal už na začiatku môjho prejavu. Ďakujem pekne. A teraz v mene ľavice pani predsednička Cimer. Pán predseda, dámy a páni, včera organizácia na zákaz chemických eh, zbraní dostala eh, Nobelovú cenu mieru Minulý rok to bola EÚ. Prečo využívame budúco týždenný summit nie na to, aby sme naozaj oznámili určitú víziu? A to víziu, že my, Európska únia, sme úniou, ktorá e, na celosvetovej úrovni prispie značne k e, odbúraniu e, celosvetového arzenálu chemických zbraní. Organizácia na zákaz chemických zbraní už odbúrala eh, 680 eh, týchto zbraní vo svete. Má teraz veľmi dôležitú úlohu pred sebou eh, v krajine smetanej vojnou takéto zbranie zničiť. A čo robíme my? My zorganizujeme summit pre obranu. E, e, summit e, lobbystov pre obranu. To nie je zámer toho, čo o nás očakávajú občania. Je to ako keby sme žili v paralelnom svete. Máme tu Európsku úniu, ktorú zožiera kríza a o čo robíme my? My diskutujeme o tom, či prostriedky a rozpočty členských štátov a EÚ nemôžeme využiť efektívnejšie, aby sme vytvárali ešte drahšie e, e, systémy, systémy, ktoré by boli ešte menej ovládateľné. A napokon musím povedať, e, že neprekvapuje, že EAD práve pred týmto summitom prichádza a hovorí, že bude musieť četriť, pretože nemá dosť prostriedkov, pretože členské štáty neboli dostatočne angažované to je naozaj absolútne nesprávny e, smer. E, nie je akceptovateľné, aby sme takýmto spôsobom postupovali. Číslo, na ktoré sa odvolávate, je možné aj úplne e, inak čítať. Každý rok na obranu ide viac prostriedkov, než čo predpokladajú členské štáty Špigel eh, hovorí, že sú tu možné obrovské úspory v tejto sfére. Ak by tomu bolo tak, že politici obrany eh, by povedali, čo sa eh, naozaj deje, ale je to práve naopak. V našom živote, v našom politickom každodennom živote je to tak, že obrana lobby hovorí politikom, čo treba robiť. Pozrite sa na IADS, e nie sú schopní v priebehu desiatich rokov zaviesť v Nemecku e, satelitné e, e, vysielanie. Takže čo očakávate? A prečo sa tu teraz tak tvárime? že potrebujeme efektívnejší e, obranný systém e, e, tak dlho, ako pôjde o obranu. Ani na európskej, ani na národnej úrovni tu nepôjde vôbec o to, aby sme sa zaobrali iba tým, čo skutočne potrebujeme. To je naozaj nesprávna nesprávna predstava, pre ktorou by som chcela varovať a potom ešte druhá poznámka. Chcela by som vás ešte raz upozorniť, že tak dlho, ako v rámci EÚ nebudeme naozaj sa závažne venovať nerovnováhám a napríklad e, rada nezačne viac tlačiť napríklad na Spolkovú republiku Nemecko, aby e, e, korigovala svoj postup tejto oblasti, tak aby exportné eh, eh, prínosy eh, Spolkovej republiky nepomáhali členským štátom, ktoré sú na tom zle, tak dlho sa nevyriešia problémy, s ktorými EU momentálne bojuje pán Farage. About... Máme krátko pred Vianocami, ale ja chcem hovoriť o tom, že už len 21 dní zostáva e, do dátumu, kedy otvoríme dvere Rumunom a Bulharom a ich chudobným ľuďom. A to bude prielomový okamih britskej politike. Často v Británii sa poslanci parlamentu, Európskeho parlamentu e, sťažujú, že verejnosť ich ne pozná, ale ja to zmením. Jeffrey van Orden, britský konzervatívec, tu za mnou bol spravodajcom pre Bulharsko, keď vstupovalo do Európskej únie a hovoril o otvorených e, dverách. Veľmi dobre si to urobil. Chcem, aby všetci Briti, e, urobil, e, všetci Briti vedeli, čo si urobil a čo je toho dôsledkom. No a pre Bulharov, čo to bude znamenať v Británii? Zdravotná starostlivosť je zdarma, vzdelávanie zdarma, prístup k, k sociálnym dávkam, Takisto otvorené dvere pre rôzne kriminálne gangy, pre rôznych moderných faganov, ktorí budú profitovať z toho, že Londýn je najúspešnejším medzinárodným mestom v Európe. Situácia je už tak zlá, že 92 trestných činov v Londýne bolo e, spáchaných Rumunmi minulý rok. Ja nechcem z nich robiť opätných baránkov. Viem, že mnohí ľudia z Bulharska a Rumunska prichádzajú e, so slušnými úmyslami, ktorí chcú pracovať a chcú zlepšiť svoj život. Ale voľný pohyb nefunguje v Európskej únii, pretože máme štáty, ktoré sú chudobné niekto príde z Bukurešti, pracuje e, v Londýne, dostane detské prídavky na dve deti, ktoré sú ale doma a tie detské prídavky majú vyššiu e, sumu než jeho plat, ktorý by poberal, keby pracoval v Bukurešti. No a to je dôvod, prečo k nám prídu do Británie obrovské množstva ľudí z týchto dvoch krajín ja už som to viackrát povedala, aj Briti so mnou súhlasia, už je toho dosť. 80 Britov nechcú odstraňovať e, tie hranice o 21 dní, nechcú otvoriť svoje hranice. Je to neférové k pracujúcim ľuďom u nás. Vedie to k nižším mzdám a zvyšuje to nezamestnanosť mladých a takisto to rozdeľuje komunity. Ale samozrejme týmto to nekončí. Náš premiér, pán Cameron, s plnou podporou lejbristov chce teraz rozšíriť tento princíp otvorených hraníc, ako e, hovorí sám, od Atlantiku po Ural, čiže aj chce otvoriť hranice aj štátom ako Ukrajina, Kazachstan, chce, aby vstúpili do EÚ. Vidím, že Tony Blair teraz pomáha Albánsku pri vstupe do EÚ. No, prajem mu veľa šťastia. A chceme to rozšíriť ešte aj na Turecko, aby vstúpilo do EÚ. Moje posolstvo je ale také, že Turky máme mať iba na Vianoce, iba Moriaka na Vianoce, ale Turecko nechceme. Pán Cameron, nechcem, aby ste budúci týždeň na samite podľahli a schválili nejakú e, vojenskú integráciu. Mnohí z tých, ktorí by chceli e, bombardovať Sýriu, by možno chceli európske vojenské spôsobilosti, ale vďaka Bohu nemali ich. V máji e, budú mať voliči možnosť sa vyhlásiť a e, vyjadriť a myslím, že dôjde naozaj k obrovskej radikálnej zmene a v máji nastane aj zemetrasenie v britskej politike. Ďakujem. Pán Poslanec kolega Broms má na vás otázku. Akceptujete ju? Pán Faraž, vy tvrdíte, že ste proti imigrácii. 4. mája 2010 v Daily Politics ste povedali, že Británia by mala vydať 250 tisíc pracovných povolení každý rok. A teraz ste hovorili o Rumúnoch, ktorí sú údajne zodpovední za trestné činy spojené s bankomatmi v Londýne. Môžete byť ale špecifickejší, prosím, pretože ja viem, že to boli Rumúni, ale rómskeho pôvodu. Ďakujem za otázku. Chcem niečo ešte povedať. Strana UKIP nie je proti imigrácii. My vítame imigráciu, my chceme imigráciu, ale chceme imigračný systém, taký, aký majú Austrálčania, Chceme ľudí, ktorí majú nejaké zručnosti, ktoré prinesú našej krajine. Nechceme e, ľudí, ktorí prinášajú choroby, ktoré ohradzujú našich občanov. Nechceme ľudí, ktorí majú trestné záznamy. Samozrejme v Austrálii kedysi tam e, prichádzali iba takí, ale chceme rozhodovať o tom, kto príde do Británie. Nechceme diskriminovať, nechceme nikoho obviňovať, ale chceme kontrolovať naše vlastné hranice a chceme žiť v demokracii a keď budeme členmi EÚ, tak sa nám to nikdy nepodarí. Teraz e, sa vrátime opäť k Európskej rade. Pani koregyňa Le Pen sa ospravedlňuje, ešte nestihla prísť. No a tým môžem e, dať slovo Elmarovi Brokovi z Európskej strany ľudovcov. Pán predseda, pán predseda rady, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Jedno slovo k Ukrajine. Keď sa e, pozerám, čo sa opäť deje, čo sa stalo včera večer. Iniciatívy Američanov ani pani Ashton nepomohli a e, musím povedať, zdá sa takmer, že opäť sa stavia železná opona. Rusi tlačia na e, národ, ktorému berú slobodu rozhodovať sa. Myslím si, že musíme teraz jasne dať najavo, že pre nás toto nie je akceptovateľné. Súhlasím s pani Harms, príčina je aj v tom, že nemáme žiadnu skutočnú politiku voči Rusku. Otázky, ktoré čakajú Európsku radu, spoločná, zahraničná a bezpečnostná politika, je veľmi dôležitá. My sme za NATO, domnievame sa, že na to potrebujeme za účelom zabezpečenia kolektívnej bezpečnosti. Ale zároveň musíme rozvíjať aj svoje vlastné spôsobilosti. Ak nebudeme mať vlastný obranný priemysel, nebudeme nezávislí. Ak e, nebudeme e, mať štruktúrálnu spoluprácu, nebudeme mať e, koalíciu strán, ktoré majú dobrú vôľu, tak nebudeme nezávislí nechceme byrokraciu, musíme si deliť zmysluplne prácu a združovať tú prácu. Nemôžeme čakať na to, že Američania budú riadiť e, Európu cez NATO a jednotlivé členské štáty by nemali byť vazalmi. Veď pre, predsa britská politika je pudlíkom Ameriky. Uh, ja to vidím tak a my si, ja si myslím, že my, európske štáty, sa musíme uh, združovať. Nechceme byť len globálnymi platičmi, global payers, ale chceme byť globálnymi hráčmi, global players. Uh, potrebujeme spoločnú politiku v tejto oblasti. Dlho sa hovorilo o tom, že Európsky parlament by mal e, schvaľovať hospodárske právne akty, two-pack, six-pack a tak ďalej. A tým údajne dosiahneme lepšiu hospodárskú výkonnosť. Ale aj členské štáty potrebujú e, reformné plány, semester a potrebujú usmernenia. Národné parlamenty musia mať naďalej právo vytvárať národné programy dotované z národného rozpočtu, pretože to sú aj národné témy a tá účasť národných parlamentov tu musí byť zabezpečená. To je podľa mňa veľmi významné. No a aj sociálna politika musí mať ale základ v, spolo- v politike spoločenstva. No a posledná vec k tomu, čo povedal pán Faráš. To, čo hovoril o e, migrácii, to je najlacnejší populizmus na účet e, nevinných ľudí. Európska únia má všetky nástroje na to, aby pomohla ľuďom, ktorí nemajú e, ktorí nemajú zdravotné poistenie, prácu a tak ďalej. Ale európska úroveň má zároveň nástroje aj na to, aby sa títo ľudia nepresúvali e, svojvoľne zo štátu do štátu. Na to máme e, možnosti, takže Británia tu nemusí e, viesť takýto populizmus. Ďakujem, pán Brok. E, kolega Dartmouth by vám položil rád otázku. Akceptujete ju? Pán Darmud, máte slovo. Pán Brok, ďakujem. Vy ste povedali niečo, čo bolo preložené ako, že Európska únia si bude rozvíjať e, kapacity alebo spôsobilosti vojenské. Znamená to, že chcete európsku armádu, európske námorníctvo, európske letectvo? Chcete takéto niečo vytvoriť? E, e, ďakujem. Na to nemáme právne predpoklady, i keď by som to chcel. Ja chcem, aby sa implementovala Lisabonská zmluva tak, aby sme si vytvorili európske spôsobilosti deľbou práce. Nemôžeme mať európsku armádu, pretože aj môj národný parlament, nemecký parlament má k tomu výhradu. Je to ale vyvolávanie strachu, ktoré nemá nič spoločné s realitou európskej politiky v tejto oblasti. Ale mne teda tu ide teraz o to, aby sme si delili prácu zmysluplne, aby sme tým šetrili peniaze a tak ďalej. Ani Veľká Británia už nie je schopná financovať dobrú armádu sama. Ale keď e, budeme mať rozumnú dielbu práce, tak a spoločne aj s Britmi budeme na tom lepšie. Európa to je pooling a sharing v obranej politike, teda združovanie našich kapacít. E, to môže zabezpečiť opätovne suverenitu našich národov, ktoré si už nevedia, ktorú si už nevedia zabezpečiť sami. Ale štáty tomu nerozumejú. Radšej sa stanú malými, bezvýznamnými štátmi, aby, ako by, e, než aby odovzdávali právomoci Európe. Ďakujem pekne, teraz má slovo na dve minúty pán Gualtieri. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, chcem povedať, že tento parlament eh, veľmi ostražito eh, pozerá na dohody v tejto oblasti, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú politiku. Potom, pokiaľ ide tie zmluvné dohody, to je možno jediný výsledok stretnutia, ktorú si stanovila Európska únia, pokiaľ ide o cestovnú mapu v oblasti e, fiškálnej. Myslím si, že je to však málo. Je to veľmi málo vzhľadom na tento nový nástroj, ktorý vôbec nie je viditeľný. E, posilnená koordinácia ekonomickej politiky by mala byť práve na základe e, mm, dotácií. Avšak je potrebné sa znovu vrátiť k základom v, sol- v mechanizmu solidarity, pretože ak chceme teraz sa dospieť k dohode v rámci tých súčasných súčasných e, dohôd. Potom by sme sa mali pozrieť na tú ďalšiu obranú oblasť až v budúcnosti. Pokiaľ ide o naozaj záväznú dohodu, tak ako to bolo napísané bez tých dotácií, to veľmi ťažko môže byť viditeľné a jasné. Ale táto zmluvná politika vôbec nie je e, roz, presvedčivá, pretože častokrát ide o slabé a silné stránky a vlastne aj boj medzi silnými a slabými. A pokiaľ ide o tie sociálne otázky e, v tejto oblasti, Myslím si, že keď kríza, hlavne je vlastne kríza dopytu, e, toto si musíme uvedomiť. E, kým nedosiahneme vlastne jednotu, pokiaľ ide o obsah e, v rámci procedúry spolurozhodovania, mali by sme si uvedomiť, že chceme zohrávať svoju inštitucionálnu úlohu, ale na základe princípov, ktoré boli schválené v rámci um, uznesnenia, pretože inak nedospejeme k dohodu a pokiaľ ide o tie zmluvné dohody, tie môžu byť budú potom veľmi ťažko, e, aj keď ľahko prijaté na rade, veľmi ťažko budú zohľadnené na tomto fóre. Ďakujem pekne. Teraz má slovo na dve minúty pán Watson. Pán predseda, mali by sme privítať záväzok Európskej rady vytvoriť e, spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku. Táto politika by sa mala opierať o dobrú prácu e, Bezpečnostného výboru rady. Úspech nebude ani tak e, e, založený na nejakom spoločnom e, veliteľstve EÚ, ale na spoločnom cieli. Efektívna obranná politika musí byť zakotvená do industriálnej základne, ktorá využí peniaze z horizontu 2020, musí využívať finančné a rozvojové nástroje, takisto nástroje spravodlivosti, a taktiež je potrebné pretvarovať e, NATO partnerstvom o obchode a investíciách. Námorná bezpečnostná stratégia, kybernetická obranná bezpečnosť a satelitný systém. To sú tri priority. Pokiaľ ide o bezpilotné lietadla, položme si najskôr otázku, či e, naozaj zvyšujú bezpečnosť USA. Európska rada by nemala degradovať energetickú politiku na e, poznámku počiarov. Prechod e, na čistú energiu je veľmi dôležitý. Musíme bojovať proti dopadom klimatických zmien a musíme byť nezávislí od Ruska. Rada by nemala sa riadiť radou pána Svobodu, pretože ten napadol komisára Réna za to, že sa snaží vyrovnať účty EÚ. Hovorí, že sa majú zvyšovať e, sociálne výdavky, ale to len odsudí naše deti na ďalšie dlhy. Chcete politiku Zapatera, Gordona, e, Browna a pána Holanda? Pán Svoboda, v takom prípade liberáli sa tešia na nadchádzajúcu predvolebnú kampaň. E, Ďakujem pekne teraz na dve minúty. Má pani, slovo pani Kramberg za zelený. Honor members parlamentu finančné ehm, nedostatky prostriedkov eh, majú vplyv aj na obranu ale eh, toto je ešte zhoršované eh, veľmi zlou koordináciou a kooperáciou medzi nami, Európanmi. Naša skupina je silne presvedčená, že naša bezpečnosť u nás doma závisí od, našej, eh, od stavu našej spoločnej európskej obrany. Preto by sme chceli vyzvať členské štáty, aby posilnili európske eh, európsku eh, obrannú kapacitu apelujeme na členské štáty, aby zefektívnili a urobili európsky priemysel kreatívnejším. Potrebujeme európsky semester pre oblasť e, obrany. Potrebujeme väčšiu koordináciu na úrovni priemyslu, pokiaľ ide aj o štandardizáciu e, obranného vybavenia. Mm to, čo nepotrebujeme, e, sú naozaj e, e, bezpilotné lietadla. Mali by sme ich vložiť do kontrolných režimov spoločnej európskej politiky a príslušných zmluv pre obchodovanie zbraňmi. Dámy a páni, Mali by sme e, posilniť e, implementáciu obranného balíčka, tak ako to e, komisia vo svojom oznámení spomína mali by sme značne prehlbiť našu spoluprácu v tých aspektoch, ktoré sú relevantné pre efektívnu spoločnú obrannú politiku. Ďakujem pekne, kolega, kolegyňa. A teraz dve minúty. Pán Fan Orden ktorý Máte dva minúty. Next week's European Council. Ďakujem. Budúco týždeň Európska rada eh, sa už dlho spomína eh, a označuje v Bruseli ako eh, summit pre obranu. A dnes ráno sme si už vypočuli tie obvyklé mantry zo strany komisie a rady pokiaľ však vidím obsah e, pre budúco týždennú rádu, okrem e, zoznamov domácich úloh pre komisiu, neobsahuje nič významné. Ministri pre šport a vzdelávanie sa e, dohodli na určitých otázkach už v novembri. Takže pýtam sa, Aké dôležité rozhodnutia v oblasti obrany chcete e, vlastne prijať e, na stretnutí šéfov štátov a vlád na budúco týždenej rade? Ja si myslím, že naša spoločná obranná bezpečnostná politika ehm, by e, sa mala začať meniť, aj keď teraz žijeme ešte stále v takej nejakej krajine zázrakov tu v parlamente E, nie je tu teraz žiaden apetít pre ambicióznu európsku obrannú politiku. E, záujem e, sa skôr obracia smerom na humanitárnu pomoc, prevenciu kríz a rekonštrukciu po konfliktoch. Mnohí sa zasadzujú za takúto zmenu koncentrovania sa na takéto otázky, tak aby EÚ sa snažila robiť niečo naozaj zmysluplné a nie aby imitovala NATO. Videli sme, že EÚ sa e, snaží e, svoj inštitucionálny odtlačok e, vrážať aj do čoraz rozmanitejších oblastí, aj teda do oblasti, ktorá už veľmi dobre funguje pod záštitou NATO. Treba, aby sme to kriticky preskúmali Jeden eh, eh, významný americký eh, generál hovorí, že EU e sa hrá na iščanoter, ale nie je tam žiadna voda. Ďakujem. Slovo má pán Šuntis na jednu minútu. Drahí kolegovia, my tu hovoríme o Európska únia trpí šetrením a žijeme v časoch, kedy demokratické výdobytky EÚ sa odstraňujú v mene posilnenia eura. Summit bude hovoriť aj o hospodárskej a menovej únii budúci týždeň. Mali sme tu takú chuťovku, keď sme hovorili o bankovej únii, o európskej hospodárskej politike, ale tie katastrofálne výsledky doterajšej politiky, tie sa úplne ignorujú. Máme 1,5 milióna nezamestnaných v Grécku. Tisícky domácnosti v Grécku nemajú elektrický prúd. E, našu krajinu sledujú všetky európske inštitúcie a vydierajú nás. Eh, u nás vyháňajú ľudí z domovov. Pán predseda, takáto Európska únia, takáto Európska rada, takéto zasadnutie šéfov štátov a vlád eh, ukazujú, že tu sa nepracuje v záujme našich občanov. Naďalej budeme za radikálne zmeny, aby sme mohli vôbec hovoriť o e- Európe solidarity a spolupráce. Minuto. Ďakujem pekne, pán Kuntis za teraz na 1,5 minúty má slovo pán kolega Paxa. Pane pirmininke, gerbimi kolegos, ne pirmą kartą vadovų tarybos darbotvarkėje įrašyti labai svarbūs ekonomikos augimo ir visuomenės užimtumo klausimai. E, je to prepojené s európskym, e, či s hospodárským rastom a so zamestnanosťou, e, diskusia o obrane. Ale doterajšie diskusie nepriniesli nejaké konkrétne výsledky. A mali by sme povedať, že ešte v priebehu tohto roku nedošlo naozaj k nejakému prelomu. Tie potrebné kroky e, podporujeme. E, nedostatočné boli aj snahy podporiť malé a stredné podniky. E, zmenila sa, zmenila sa akurát sezónna zamestnanosť čo sa týka dočasných, eh, to sú dočasné opatrenia, v zime eh, sa problémy znova obnovia a eh, uvidíme, čo sa stane v lete budúci rok, keď sa opäť zvýši nezamestnanosť mladých ľudí. Mali by sme sa teraz sústrediť na nasledujúce otázky. Osobitné opatrenia pre podniky, by sa mali týkať zamestnávania ľudí mladších ako 30 rokov, finančná podpora mladých ľudí, ktorí sa e, snažia e, kúpiť si e, svoj prvý dom alebo byt, by sa mala tiež posilniť. Mali by sme znižovať daňové zaťaženie pracujúcich ľudí. Mali by byť naozaj minimálne minúty má slovo pani Ďakujem, pán predseda. Ešte e, stále sa nachádzame v e, ekonomicky hospodárskych, e, ekonomicky zložitých časoch. A o čom chce diskutovať Európska rada? O obrane. Ja by som povedala, že v celej EÚ, nielen v Spojenom kráľovstve, obrana naozaj nepredstavuje tú najdôležitejšiu časť e, obav e, našich občanov. Chcú diskutovať o zamestnanosti, o tom, koľko ich e, stojí ich život, chcú diskutovať o rastúcej inflácii. O tom nechcete vy však diskutovať. Vy chcete diskutovať o obrane. Počúvame tu o tom, že chceme dobehnúť USA. Prečo chceme E, sa pretekať z USA. Mali by ste e, sa starať o to, že budete mať podporu občanov, ale nie e, vy chcete naďalej posilňovať vytváranie európskeho superštátu. Nemali by sme sa snažiť byť konkurentom USA, mali by sme s nimi kooperovať. Máme tu NATO a NATO je odskúšané, funguje. Nemali by sme spochybňovať úlohu NATO a, a mali by sa zaoberať e, zamestnanosťou. E, gratulujete si e, tým, že Lotyčsko vstúpilo do menovej únie, ale situácia je naozaj zložitá. Snažíte sa nejakú ranu ušetriť tým, že na ňu dáte ďalšiu náplasť Výsledkom bude e, bolestivý e, e, rozpad. prestaňte s týmto šialenstvom teraz. Ďakujem, kolegyňa. Na dve minúty má teraz slovo kolega Saudargas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gruodžio 19. Ďakujem, pán predseda. 19. a 20. decembra Európska rada rozhodne o usmerneniach pre budúcu e, európsku e, obrannú a bezpečnostnú politiku, e, efektívnejšiu monetárnu politiku a kooperáciu na zabezpečenie finančnej a hospodárskej stability EÚ. Lídry eh, sa eh, tiež budú zaoberať implementáciou opatrení na podporu rastu a zamestnanosti. To sú určite otázky, ktoré sú kľúčové pre eh, Európanov. Lídry sa takisto budú zaoberať aj vytváraním bankovej únie. To predstavuje jednu z pri, vrcholných priorít litovského predsedníctva prvý pilier bankovej únie, k nemu už vládne zhoda, e, to je ten e, spoločný e, mechanizmus dohľadu. A ja dúfam, že Európska rada sa dohodne aj na druhom pilieri, mechanizme riešenia problémov. V prípade, že by teda banky čelili ťažkostiam, by Ehm, vstupovala do platnosti, by eh, sa do platnosti tento druhý pilier a tak by zamedzil vzniku eh, finančných kríz v budúcnosti a pomohol by tak vytvoriť aj dôveru medzinárodných finančných eh, trhov a týmto by sa zlepšilo aj ehm, poskytovanie úverov firmám aj občanom. V oblasti energetiky vieme, že nový rozpočet EÚ má aj rozpočtovú líniu pre strategické e, e, projekty v tejto oblasti, projekty spoločného záujmu. Mali by sme zohľadňovať, že Európania momentálne platia príliš veľa za energie, preto treba naozaj venovať veľkú pozornosť správnej implementácii týchto e, projektov tak aby sme odstránili eh, existujúce energetické ostrovy, čo by zvýšilo konkurencieschopnosť európskych ekonomík a znišilo ceny, ktoré platia spotrebitelia. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Enrique Guerrero. Ďakujem pekne, pán predseda. E, na začiatku vášho príhovoru pán Svoboda dosť ironicky hovoril ohľadom údajov, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť medzi, v rámci jednotlivých členských štátov a Európskej únie. To bola veľmi smutná irónia, pretože e, u nich sú tie čísla pozitívne a tu u nás sú dosť rachitecké alebo negatívne. V skutočnosti Európska únia má viacej ako 10 krajín, ktoré majú mieru nezamestnanosti takú vysokú, že nemôžu ju ani znižiť. A a neznižujú na menej ako 10 aj počas nasledujúcich 10 ročí. V roku 2008 a teraz v roku 2012, keď si porovnáme 2014, potrebujeme oveľa viacej politik, ktoré, by, ktoré budú veno, viac prispôsobené našemu kontinentu. Nie politiku rozpočtovej disciplíny, pretože to neposkytlo pozitívne výsledky ako na iných miestach sveta. Ale nie ide teraz len o politiku, ide takisto aj o taký rozhodujúci proces, pretože tu sa príjmajú rozhodnutia z jedného dňa na druhý deň, keď sa dospeje k rýchlej politickej dohode. Je pravda, že Spojené štáty americké takisto zažili ten shutdown, čiže štát, ktorý bol paralizovaný niekoľko mesiacov. Ale vráťme sa teraz zase k Európskej únii. Aj dnes diskutujeme o mechanizme eh, bankovej únie a nevieme, že či na nasledujúcej rade sa, rade sa nám podarí dospieť k dohode, ale vieme, že jediný zdroj na e, vyriešenie tohto problému možno nebude ani ani nasledujúcich 10 rokov nás nečaká, možno až v roku 2026, keď sa nám podarí dospieť k reálnej bankovej únie, ktorá bude pochopiteľná pre všetky ostatné celosvetové hospodárstva. A preto potrebujeme zmeniť politiky a potrebujeme zmeniť aj ten spôsob, akým príjmame rozhodnutia v rámci týchto politik. Ďakujem pekne, Enrike. A teraz má slovo dve minúty pán Duff. Ďakujem za slovo. Európska rada má schváliť katalóg cieľov, pokiaľ ide o bezpečnú a obranú politiku, ale čo by mali robiť, je prijať rozhodnutie nasadzovať nasadiť Európsku bojovú skupinu v Stredoafrickej republike, aby podporila francúzske jednotky Ja som sa bol pozrieť na bojové skupine, skupiny. Je to vynikajúci príklad e, európskej spolupráce zdieľania a združovania zdrojov, poolingu a sharingu. Sú to vycvičené jednotky s najmodernejšou technológiou, ale zároveň aj nevyužitou, pretože neboli od roku 2005 nasadené, keď boli prvýkrát vytvorené. Kvôli nemeckému a neskôr britskému vetu. A ak sa to bude opakovať, tak tieto jednotky nebudú nikdy nasadené. Budúci týždeň budeme mať šancu, aby vznikol klaster eh, štátov, ktoré majú eh, kapacity a majú aj vôľu, aby vytvorili avantgardu a aby konečne prevzali vedenie, prestali rozprávať a začali konečne kolektívne konať, aby sa začal brániť bezpečnostný záujem Európskej únie. Ďakujem. Eh, ďakujem pekne, Andrew. Teraz jednu minútu má slovo pani Jill Evans. Thank you, president. Ďakujem, pán predsedajúci. Ak Európa má fungovať, musíme ukázať, že má jasnú úlohu v budúcnosti, aj medzinárodnú. EÚ by mohla byť skutočnou silou, ktorá bude presadzovať za mier, ak bude riešiť hrozby, ktoré ohrozujú ľudí. Efektívna bezpečnostná politika musí byť integrovaná spolu s e, environmentálnou, energetickou politikou, s politikou boja proti chudoby a tak ďalej. Musíme budovať mier a ako lepšie to urobiť, než cez civilnú prácu. Civilné mierové jednotky by mali znižovať napätie predchádzať konfliktom a spolupracovať s OSN. Teraz je na čase, aby sme investovali, ale nie do zbraní, ale do ľudí, najmä mladých ľudí, aby sa vytvárali pracovné miesta, aby vznikla hospodárska obnova, aby sme prebudovali Európu tak, ako to bolo napríklad aj s Flámskom alebo s Baskickom, ktoré začali zohrávať svoju dôležitú úlohu v Európe. Teraz 1,5 minúty má slovo pán kolega Tošanovský. Vážený pán predseda, pán komisár, za jedno z najdôležitejších tém nasledujúcej decembrovej rady považuje posilnenie európskeho obraného priemyslu. Lenže v obranom priemysle máme približne 400 tisíc ľudí, ktorí sú tu zamestnaní, ale takisto aj meniace sa bezpečnostné zameranie zvyšuje technické nároky. Zmena bezpečnostných rizik a stále častejšia nutnosť vojenských humanitárnych zásahov, vrátanie eliminácie narastajúcich teroristických aktivít vyžadujú nové postupy, a takisto sú tu aj nové požiadavky na techniku. Pokiaľ ide o náročnosť akcií, ktoré sú často vzdialené, je potrebné, aby viacej členských štátov bolo zúčastnených, aby bolo dostatok prostriedkov, aby bolo zaistené podporné zázemie pre zasahujúce jednotky. Preto je dôležitejšie zaistiť čo najväčšiu kompatibilitu používanej techniky, ale takisto aj, aj optimálne využitie obranných schopností jednotlivých členských štátov pri e, obranných operáciách. Pre členské štáty pri nápetých e, národných rozpočtov by bolo zaujímavé aj zníženie nákladu na údržbu a prevádzku. Zároveň sa tak vytvára možnosť väčšieho rozsahu dodávok pre vlastný obranný priemysel. Veľkú úlohu môžu zohrávať dynamické malé a stredné podniky a e, znížiť takisto aj závislosť na nákupe špecializovaných technológií mimo členských krajín Európskej únie. Je to zároveň aj záruka obranoschopnosti do budúcna. Za zásadné však považujem neustálu maximálnu koordináciu s súčasnými systémami NATO. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, kolega. A teraz e, jedna minúta pani Marisa Matias. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Zasadnutie rády sú čoraz viacej s stretnutiami medzi lobby. Alebo teda lobby sa čoraz viacej dostávajú na zasadnutie rády. Čoraz menej rada zodpovedá tým potrebám, ktoré potrebám občanov. E, rok po roku to boli finančné služby a v decembri sme sa rozhodli, že odovzdáme slovo teraz zbrojnej lobby. Zatiaľ čo konkrétne problémy, ktorým e, čelia európsky občania, sú zmietnuté zo stola. Povie sa im, že treba viacej do ozbrojenia a po obranej politiky investovať, avšak to nie sú reálne problémy občanov, ktoré čelia neustálej rozpočtovej prísnosti, chudobe, e, slabému zdraviu, e, slabému vzdelávaniu. A potom, pán predseda, táto Európska únia sa tragicky zasína, začína zasadzovať eh, do eh, cesty, ktorá je bez návratu. Toto mi pripomína jednu vetu z filmu Jamesa Bonda, kde hovorí, že tento, eh, to, toto zariadenie sa za chvíľku samozničí o niekoľko minút. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Salavrakos. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, nepochybujeme o tom, že ekonomická situácia sa začína stabilizovať v Európe. S tým súhlasím, ale rast tu nie je. Priemysel, európsky priemysel ešte stále je veľmi slabý, žiadne investície tu nemáme Avšak eh, riešenia existujú v jednotlivých aktivitách, eh, ktoré by mohli ošetriť tieto problémy. Sú to aj iniciatívy, ktoré máme na dosah ruky. Hovorili sme o Ukrajine, kde občania sú za to, aby vstúpila Ukrajina do Európskej únie. Európska únia, eh, čo si o nej myslíte? Hovoríme tu o politike spoločnej bezpečnostnej obrany, o rôznych typoch politik. Na druhej strane chceme uzavrieť rôzne priemyselné sektory, chceme sa venovať eh, priemyslu zbrojenia, bez toho, že by sme hľadali priame eh, financie na iné typy politík. A toto všetko podporuje euroskepticizmus. Zajtra budete sa snažiť urobiť niečo pre to, eh, aby trojka sa dohodla a myslíte aj, zamýšľajte aj nad tými iniciatívami, ktoré by bolo potrebné prijať pre Grécko. Ďakujem pekne. A teraz má slovo jednu minútu pani pani Stassen. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je potrebné hovoriť aj o niečom inom ako o kríze. Hovoríme tu o spolupráci, avšak kríza týmto sa nestratí a preto sa začnú plánovať stále vojenské ústredné síly a takisto aj bezpilotné lietadla. Toto všetko sa má platiť z európskeho rozpočtu. Vyhadzujú sa peniaze daňových poplatníkov na veľa spoločných obranných e, inštitúcií. Európska únia by bola rada vojenskou veľmocou, ale myslím si, že nemá zmysel investovať peniaze do uh, e, takých týchto e, federálnych e, hobby, pretože Európska únia je federálny štát, ktorý chce teraz e, pohľadiť svoje vlastné štáty. My musíme zostať spoločenstvom národných štátov, musíme teda spolupracovať bilaterálne a, v rámci, a to v rámci EÚ, nie v rámci NATO. Dúfam, že tu nemáme žiadne európske boisko a preto je potrebné, aby sme si neklamali, aby sme si uvedomili, že je to v záujme nás všetkých. Tak ako už pán Bronz povedal, napriek zmenám k veľkému obratu možno príde v maji a potom uvidíme, že kto sa dostane do Európskeho parlamentu eh, za jednotlivé štáty. Teraz pán Lavia, ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán predseda rády. Myslím si, že hlavy štátov a vlád sa zamysleli a zamyslia sa nad veľmi dôležitými záležitostiam vzhľadom na rozhodnutia, ktoré budeme musieť príjmať na sledujúce mesiace, aby sme zvýšili obranné síly v tom smere, aby sa naštartovala aj ekonomická eh, časť. Avšak problém je to, to, že e, úsilie, pokiaľ ide o konsolidáciu verejného rozpočtu, nemôže zabúdať na to, že e, to, aby sme sa dostali z e, ekonomiky a hlavne rast, musíme zakladať na niečom konštruktívnom. Už nemôžeme mať rozpočtovú disciplínu, ale teraz musíme zmeniť smer, musíme mať ozajstnú hospodárskú a menovú politiku, ktorá by umožnila to, že ekonomika sa rozbehne. Máme tu však riziko, riziko že Európska centrálna banka opätovne E, nezohrá tú dôležitú úlohu tak ako FED. E e, preto by sme sa mali zamyslieť na to, aby sme sa snažili investovať do hospodárskeho rastu na územiach našich členských štátov a našli na to prostriedky. Teraz by sme mali už e, e, prestať s tými našimi osobnými záujmami a mali by sme naše vlastné a spoločné e, skúsenosti, technológie a tak ďalej dať do jedného podniku, kde by sme však, kde by sme vďaka tomu míňali menej a míňali efektívnejšie a vytvorili si cestnú mapu, ktorá by bola jasne stanovená, kde by bola jasne stanovená spolupráca so spoločným cieľom. Chcem zdôrazniť, ako e, sicilský talian, e, že tie tragické udalosti na Lampedusi sú, nás vedú k tomu, že potrebujeme naozaj pracovnú skupinu akúsi task force pre stredozemné more, aby sme zabranili týmto veľkým migračným tokom, aby sme ich ošetrili, pretože migrácia už nebude e, už len taký jav, ktorý bude mať vplyv na krajiny, ktoré, e, do ktorých sa migranti dostanú, ale bude to niečo, čo bude riešiť celá Európska únia. Preto potrebujeme niečo spoločné pre nás. Eh, zatiaľ, čo my sme vnútri v rámci Európskej únie, eh, chceme si uvedomiť, eh, musíme si uvedomiť, že potrebujeme mať oveľa viacej Európy, aby sme sa dostali aj z takejto krízy. Ďakujem pekne. A teraz má slovo dve minúty pani Kopa. Ďakujem. Od roku 2004, eh, keď bola vyvinutá Európska bezpečnostná stratégia. Už prešlo eh, dosť veľa eh, času, aj odkedy sme pre 4 rokmi diskutovali o jej realizácii. Stanovili sme si veľa cieľov v minulosti naše posolstvo bolo celkom jasné a to, že aj v tejto oblasti sa musíme e, dostať ďalej. Spoločná obranná a bezpečnostná politika je dôležitou e, súčasťou pre silnejšiu európsku integráciu. Ak sa nedostaneme ďalej v tejto oblasti, EÚ nikdy nebude schopná e, svoju úlohu na, medzinárodnej, na medzinárodnom poli naozaj vnímať a utrpí aj vnútorný trh Šetrenie, k šetreniu dochádzalo aj v oblasti e, obrany na strane členských štátov, takže s menej peniazmi teraz z toho musíme sa snažiť docieliť viac, takže treba posilňovať spoluprácu a vzájomnú dôveru medzi krajinami EÚ. Sme toho názoru, že spoločná bezpečnostná a obranná politika musí byť viditeľná. Nemôže to byť téma, e, o ktorej sa bude diskutovať iba na elitnej úrovni. Je dôležité, aby aj občania toto podporovali. Um, navrhli sme konkrétne opatrenia, ako realizáciu e, prognóz e, Lisabonskej e, zmluvy fond pre nové podnikateľské iniciatívy. Minister ministrom e, obrany e, e, sme navrhovali, aby vytvorili svoju vlastnú formáciu rady napríklad a podobne. Ale musíme konštatovať, že nič z toho, čo sme odporúčali, sa zatiaľ ešte nezrealizovalo. Existujú tu len nejaké sľuby, ďalej sa bližšie zaoberať touto otázkou, ale sú to len vyhlásenia a sľuby. Je tu národný egoizmus, e, pochybnosti a toto opäť raz e, zdá sa ovplyvňuje Európsku radu, e, opäť raz sa snaží dohodnúť sa na najmenšom spoločnom menovateli. Pred nami stoja veľké rozhodnutia, je škoda, že doteraz ešte nepadli. Ďakujem pekne teraz na dve minúty. Má Charles Gavens slovo. Eh, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi jasne to chcem povedať. My sme ešte v eh, obdobia, období osvietenstva eh, ozbrojených zložiek. Pretože ľudia mojej generácie si všetko toto pamätajú. Aby sme toto všetko zrealizovali, potrebujeme si odstraniť všetky druhy prekážok. Toto sú finančné, technologické, a ďalšie e, prekažky, ktoré je potrebné prekonať. E, táto segmentácia predstavuje zbytočné minenie peňazí, ktoré nie je akceptovateľné hlavne v čas hospodárskej krízy. E, z toho vyplýva zdvojenie finančných nákladov, zvyšovanie finančných nákladov a pritom nie sme schopní vôbec niečo urobiť na pôde výskumu a inovácií, ani pokiaľ ide o úspory z množstva. Avšak toto poznáme už určitý čas, tomuto čelíme a buďme teda realisti z dôvodov, ktoré boli pred chvíľočkou spomenuté. Potrebujeme európsky e, štrukturovaný E, vojenský priemysel, potrebujeme na e, dobre vynaložené prostriedky a toto všetko ešte zasadené do určitého e, výhľadu. Ak potrebujeme mať výhľad, De Gaulle to ešte kedysi originálne o tom hovoril, že výhľad to je niečo, k čomu sa stále blížime. A preto potrebujeme si uvedomiť, že potrebujeme také skromnejšie ciele si stanoviť. Napríklad eh, niekoľký, niekoľké štáty, ktoré budú mať eh, dokopy spoločný cieľ, potom potrebujeme eh, určite si sa dobre nasmerovať, aby sme zlepšili tu na interoperabilitu našich eh, ozbrojených síl. Ale ten problém je hlavne politický, pretože nám to neposlúži na nič, keď budeme len ukazovať na nedostatok financií a kapacít, ak neustále nebudeme mať eh, dohody, pokiaľ ide eh, o, pokiaľ ide o problém zásahu, intervencie. Napríklad Mali nám ukázalo, že vôbec tu nie je politický vôľ, aby sme vynaložili prostriedky Eh, na nejakú podobnú misiu, aj keď eh, tie prostriedky tu už sú. Ďakujem pekne, Charles. A teraz 1,5 minúty má slovo pán Eichhout. Ehm, eh, ďakujem pekne, pán predseda. Ja viem, že sa rada bude zaoberať teraz skôr na obranú politiku a skôr by sa zdalo, že to bude teda summit obraného priemyslu. Ale ja som chcel hovoriť skôr o hospodárskej spolupráci a o vytváraní uh, Eh, Európskej hospodárskej únie. Keď sa na to pozeráme, príjmajú sa základné kroky, tak ako aj o tom už včera hovorili ministri financií, robia sa kroky smerom k finančnému fondu, ktorý bude vytváraný medzi vládami. Bude to taký rozvojový fond, ktorý bude také medzivládne ošetrený. Budúci týždeň sa budú riešiť aj bilaterálne kontrakty medzi členskými štátmi a Európskou komisiou a za každým, keď Európsky summit vyzerá, že je mimo demokratickú kontrolu Európskej komisie. E, stále máme taký pocit, že táto demokratická kontrola zo strany Európskej komisie je stále väčšia a väčšia, avšak ja sa chcem e, spýtať, kedy sa toto zmenia. Potom tu máme takisto aj sociálnu Európu, sú tu len dva odseky o o európskej sociálnej politike. Kedy konečne sa dozvieme, že či Európa bude sociálna alebo nie. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz eh, jednu minútu, pani Anders. My message to the people. Ďakujem. Môj odkaz pre krízové krajiny je jednoduchý. Keď eh, vám hovoria, aký úspešný bol írsky program, neverte tomu, pretože je to skresľované. Masová nezamestnanosť, imigrácia a chudoba, devastácia obcí a verejných služieb, to je dedičstvo trojky. To je všetko zlé riadenie, ktoré dodržiava odporúčania komisie a naďalej šetrí. Európska rada nie je spokojná s tým, čo urobila v Írsku a snaží sa orientovať svoju deštrukciu na ešte ďalšie krajiny a teraz sa snaží dokonca posilňovať vojenskú kapacitu EÚ a to už zbudzuje strach. Dúfam, že múdre hlavy nakoniec prevážia a zabránia ďalšej militarizácii EÚ. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, Martina. A teraz má slovo pán Hasped Damati. mal ganz leise, weil dann vielleicht zugehört wird. Ja budem hovoriť e, potichu. Možno to potom vyznie lepšie. Nie je to hlúpe tvrdiť, že stojíme pred veľko, veľkými voľbami Takisto je pravdou, že ďalší parlament bude mať veľkú pravicovo extremistickú frakciu. Všetci zodpovední v Európe teraz bijú na poplach a musíme si teraz klásť otázku, či má zmysel v, tie, v tomto kontexte hovoriť v prvom rade o zbrojení a o obrane a mm, dávať do pozatia sociálne e, otázky. Voliči si teraz kladú otázku, no úplne vám už pre- preskočilo? Voliči sú zneistení a keď naďalej budeme takto hlupo konať, tak sa 26. mája budeme prebúdzať do veľmi tvrdej reality, ale ešte nie je príliš neskoro. Ďakujem pekne. Teraz za dve minúty má slovo pán Škubier Odich. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán predseda rady. Moje prvé slova sa budú týkať lútosti, ktorú chcem vyjadriť, prečo tu nie je predseda komisie. E, neviem, že či nebol pozvaný alebo odmietol prísť, pretože už nemáme vôbec žiadne vzťahy s hlavami štátov a vláda. E, rada sa teraz stretne a ja nehovorím, že teda súčasné uh, eh, predsedníctvo pre všeobecné záležitosti by nebolo kompetentné, ale je mi naozaj ľúto, že tu nie je. Pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú obranú politiku, je to sektor, ktorý je mimoriadne špecifický, pokiaľ ide o produkty, uh, takisto pokiaľ ide aj o niekoľko desaťročné verejné zákazky, ktoré sú takto zadávané. Musíme si vytvoriť naozaj spoločný ozbrojený priemysel. Ďakujem komisii za, za vynikajúce oznámenie strane máme tu Európsky parlament, ktorý predložil e, návrh, aby bol vytvorený takýto spoločný európsky e, subjekt, kde by sme zabezpečili, že tie pracovné miesta na kontinente a takisto aj príjmanie rozhodnutie zo strany týchto podnikov a takisto produkcia bola zabezpečená naozaj na území európskeho kontinentu, aby sme mali naozaj určitú e, kvalitnú certifikáciu, aby sme boli nezávislí. Naozaj e, myslím, že je to správne, aby sme mali svoju vlastnú ozbrojenú politiku. Keď sa pozrieme na americkú špionáž, satelity a tak ďalej, potrebujeme investovať do obrany a teda naozaj e, chcem vyzdvihnúť prácu Arnaud Danjon, pokiaľ ide o, o ozbrojenú oblasť. Chcem, aby sme mali oveľa lepšiu spoluprácu medzi e, parlamentom a jednotlivými národnými parlamentami. Potrebujeme naozaj zaimplikovať aplikovať do tejto práce naše vnútroštátne e, parlamenty do tejto oblasti obrany. Chcem e, e, vyzdvihnúť otázku európskeho semestra. Hovorili sme o tom zozname, ale myslím, že mali by sme ísť ešte ďalej. Ako to, že sa nám nepodarí lepšie zabezpečiť sociálne zosúladenie, pokiaľ ide o tie sociálne minima. Tie no, nemecké novinky sú veľmi dobré. Je potrebné, aby táto vec bola nákazlivá, aby sa to dostalo až do stredu a východe Európy, aby všetky krajiny mali sociálne minima, aby sme mali politický vôľu, vôľu toto zabezpečiť a zakomponovať do našich rozhodnutí. Ďakujem pekne, Jean-Pierre. A teraz má slovo na dve minúty pani Ferreira. Ďakujem pekne, pani, pán predseda. E, decembrová rada musí e, e, prijať rozhodnutia pretože spoločný super dohľad momentálne nám e, sa tu vytvára a vyzerá, že je to na základe spoločných rezolúcií, rezolúcií, spoločných jednomyselných jednotných e, štruktúr, systémov a takisto aj financovanie zo strany e, všetkých bank. Je treba zohľadniť aj vnútroštátne názvy, implikovať princíp Eh, proporcionality, ale ten systém musí byť jednotný. Toto je veľmi obťažná úloha, keď chceme požiadať našich občanov, aby oveľa viacej dôverovali Európe vzhľadom na krízu, eh, pretože eh, toto zatiaľ nefunguje a mm, nefungovalo to ani v oblasti vyriešenia zvrchovaného dlhu. A pokiaľ ide o bankovú úniu, bolo by netolerovateľné, keby sme Keby si štáty eh, stanovovali, aká má byť údel a budúcnosť eh, banka, je potrebné sa poučiť z toho, že sú to práve banky, ktoré by mali financovať svoje rezolúcie, majú dostatočné fondy a musia poskytnúť také úvory, úvery, aby teda tieto fondy boli naozaj použiteľné už od ich vytvorenia. Potrebujeme tretí pilier, Občania totiž to nechápu, prečo Banková únia s jednotným dohľadom, s jednotným rozhodnutím nebude mať jednotné e, sadzby všade v Európe. E, USA sa rozhodlo a zorganizovalo všetko preto, aby e, občania opätovne začali dôverovať v štát. Je potrebné mať nejakú federálnu spoločnosť pre vklady. Toto urobili Američania, FDS preto je potrebné urobiť niečo podobné, aby sme zareagovali na krízu z roku 2008. Parlament a rada je potrebné spoločne niečo preto urobiť. Je potrebné urobiť niečo preto, aby banková únia ešte nezhoršila hospodárskú krízu, ako aj bankové politiky v rámci eurozóny a aby ešte nezväčšila skepticizmus občanov. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán kolega Brons. Komisia chce, aby na vnútornom trhu bolo viac hospodárskej súťaže pri obranu o obstarávaní, pretože fragmentované trhy vytvárajú byrokraciu. Ale nie je to fragmentácia, ktorá vedie k byrokracii. Sú to požiadavky EÚ, aby obrana podliehala verejnému obstarávaniu. E, Británia sa chce pridržiavať ironicky Lisabonskej zmluvy, aby sa vyhla tendrom. Komisia bude skreslenia na trhu e, riešiť tým pravdepodobne, že odoberie práva členským štátom, aby chránili svoje národné záujmy v obrane. Ale obrana je príliš dôležitá pre národné záujmy, aby tam mohla fungovať voľná hospodárska súťaž. A takisto aj svetové záujmy by mohli byť odlišné. E, Británia nemôže závisieť pri obstarávaní od voľného trhu, napríklad keď budeme chrániť Falklandy pred argentínskou agresiou. Ďakujem. Teraz pán Protaševič, dve minúty. Ďakujem. Pán komisár, pán predsedajúci, nadchádzajúca Európska rada bude mať na programe dôležité body. Vrátanie otázky, ako má hospodárska menová únia fungovať lepšie. Takisto sa budú riešiť bezpečnosť a obrana. Ale pokiaľ ide o to, čo sa dialo v posledných e, dňoch v Kieve, najmä to, čo sa stalo dnes v noci, myslím si, že Európska rada musí venovať viac pozornosti Ukrajine a vzťahom medzi EÚ a Ukrajinou. Rozhodnutie nepodpísať e, asociačnú dohodu, ktoré bolo prijaté večer jeden deň pred Vilniuským samitom, bolo možno prekvapujúce, ale čo sa, stane, čo sa stalo túto noc a ráno, dnes ráno, tie policajné zásahy proti pokojným demonstrujúcim v čase, keď vysoká zastupkynia EÚ pre zahraničnú politiku bola prítomná. To je naozaj nepochopiteľné a na to sa nedá nájsť žiadne ospravedlnenie. Dnes v Štrásburgu a budúci týždeň v Bruseli Európsky parlament musí vyslať jasné posolstvo tisícom, statisícom ľudí, ktorí teraz e, stanujú na námestí nezávislosti v Kieve. Musíme im povedať, že ich podporujeme, že máme rovnaké sny ako oni a že nedopustíme násilie v štáte, ktorý sa snaží o asociačnú dohodu z EÚ, pretože násilie nie je riešenie a preto navrhujeme ústny pozmeňovací návrh k návrhu uznesenia Európskej rady, aby sa rada počas samitu venovala Ukrajine. Ďakujem. Jedna minúta pre pani Kleva Kekuš. Ďakujem. V máji tohto roka sme diskutovali o tom, že je naozaj už na čase, aby sme bojovali proti daňovým únikom, e, proti daňovým rajom a podvodom. 30 konkrétnych návrhov predložil parlament komisii a členským štátom a niekoľko dní potom rada prijala závery, ktoré sa týkali tisíc miliónov eur toho daňového deficitu v EÚ. Rakúsko a Luxembursko ale odmietajú smernicu o vkladoch a potom sme počuli teda, že je e, nová lehota. Do konca tohto roka by malo byť možné vymieňať si bankové údaje. Ale už nediskutujeme o daniach. Zdá sa, že G20 a iné dôležité fóra diskutujú o iných veciach a dôležité fóra sa konajú bez toho, aby sa diskutovalo o tejto dôležitej veci. Európska legislatíva je prijatá, ale musí byť ešte transponovaná na národnú úroveň a nič sa nehýbe. Kolegyne, kolegovia, náš daňový deficit je obrovský, je enormný. Je to asi toľko ako všetky zdravotné systémy našich členských štátov, ich financie. A musíme diskutovať aj o daňových únikoch, o daňových e, podvodoch v kontexte európskeho semestra. Súhlasím s tým, čo povedala komisia k tejto veci. Musíme zabezpečiť, aby členské štáty dali na eh, agendu túto tému čo najskôr. Ďakujem pekne a teraz jednu minútu má slovo pani Marine Le Pen. No, smernica o vysielaní E, pracovníkov, to je bláznost toho vašej Európskej únie. My ten momentálne čelíme takým, takému sociálnemu e, dumpingu. Toto bol váš cieľ, to je niečo strašné. Zníženie e, miest a takisto aj zníženie sociálnej ochrany v tretich krajinách. Momentálne sa tá naša životná úroveň i potápa a vy nič nerobíte. Všetci kričali síce víťazstvo a podarilo sa im dospieť k dohode, aby mohli bojovať proti podvodom a tak ďalej. No to je úžasné, ale my to všetko vieme a robí sme na tom už roky. Toto však nechcem spochybňovať. Ehm, však Všet, táto smernica, ktorá ešte zvyšuje nezamestnanosť, je oveľa viacej vyhrocuje nekalú konkurenciu. Je to agresívna konkurencia niektorých krajín, ktoré využívajú tento systém, aby mohli útočiť na ich európsku konkurenciu. A úprimne si vymyslíte, že voliči budú akceptovať to, že, eh, že hm, zahraničné podniky budú mať prioritu v vašej vlastnej krajine? No tak to vôbec nie. Eh, je všetko jasné. Vaša Európa to je ekonomická vojna, je to sociálna vojna a nič iné. Ďakujem pekne, pani Le Pen. Teraz má slovo pani... A pani Le Pen, pani Jakonsari by vám chcela položiť e, modrú kartu 30 sekúnd. Nech sa páči. Edustia Le Pen on totálise väärin ymmärtänyt. Pán predseda, pani Le Pen zdá sa, úplne nesprávne e, pochopila smernicu o e, vysielaní. Ide práve o to, že v každej krajine sa má platiť rovnaká, e, rovnaký plat za rovnakú prácu, ako je možné veci postaviť až tak na hlavu. Pani, zoberte si francúzsky pôvodník pre um, pre um, um, niektoré malé elektrotechnické súčiastky, oni, áno, tam sú rovnaké mzdy, ale potom tam máte uh, ten dopad, dopad tohto rozhodnutia, tejto smernice, to je 40 tisíc pracovných miest, ktoré sa stratilo v rámci tohto podniku. Pani, keby ste chceli niečo povedať, tak zdvihnite svoju modrú kartičku, ktorú máte pred sebou na stole, čiže 40 tisíce pracovných miest, ktoré sa stratilo pre jeden podnik. A tu je samozrejme potom zahraničná preferencia, pretože podniky, aby boli konkurencieschopné, tak sa musia obrátiť na takých pracujúcich, kde tie sociálne a zdravotné odvody sú oveľa nižšie vzhľadom na tých krajín, ktorí zabezpečujú sociálnu ochranu, takú tú dodatočnú, ako je napríklad v prípade Francúzska. Žiaľ, bo máte iba 30 minút na to, aby ste odpovedali, pani Le Pen. A ešte chcem pripomenúť kolegom, že na každé otázku, musíte zvyhnúť modrú kartičku. A teraz má slovo pán eh, De Grandes Pascual, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda eh, veľké úsilie a takisto obeta, aby sme zabezpečili udržateľ našich eh, verejných financií a hm, stabilitu finančného systému. Myslím si, že už poskytli svoje ovocie. Avšak krízu ešte, kríza ešte stále nad nami plane a celá situácia je veľmi krehká. Pokiaľ ide o krízu. Máme tu minimálne 5 otázok. Poprvé, potrebujeme diferencovanú fiskálnu e, konsolidáciu, ktorá by zabezpečila hospodársky rast. Potom potrebujeme štruktúralne reformy, ktoré by zabezpečili, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme mohli e, rásť, aby sme mali viac pracovných miest. Potrebujeme Európsku úniu a teda reformy na Európskej únii, kde by e, aj bola čo najrychlejšie vytvorená banková únia. A tiež treba povedať, jedna vec, ktorá bola absolútne zrejmá, že tie dohody naozaj sú veľmi e, pozitívne a dôveryhodné. Pokiaľ ide o zamestnanosť hlavne mladých, e, potrebujeme už nástroje a tie už máme k dispozícii e, v, vo svojich rukách. Ďalej potrebujeme podporu stredných a malých podnikov. Táto rada by mala dospieť k zásadnej dohode, pokiaľ ide o oživenie hospodárskej situácii. A to je Banková únia. E, dámy a pani, potrebujeme tak fond pre e, jednotné rozhodnutie e, je potrebné e, niečo urobiť. Rada, myslím si, že sa bude dohlbky venovať v budúcnosti európskej bezpečnostnej a obranej politike. Únia nemá e, kompletnú zahraničnú politiku a nikdy ju nebude mať, kým nebude mať operatívne schopnosti aj v oblasti obrany. Presnejšie potrebujeme e, štedrých príspevok zo strany členských štátov, aby sme spoločne dali dokopy svoje kapacity, aby sme mali zabezpečený ten náš jednotný cieľ, aby sme sa vyhli duplicite jednotlivých aktivít. Potrebujeme radšej také vojenské a civilné operácie na európskej úrovni ako roztrištené operácie, aby sme boli efektívni, efektívni viditeľní, aby sme mali eh, eh, aj pre Európu určitý imič v rámci eh, tejto obranej politiky, ktorý by bol dôveryhodný. Ďakujem pekne. A teraz dve minúty. Má slovo pani Pervonš Beres. Pán predseda, pán podpredseda komisie, vy ste si vypočuli v tomto parlamente, že parlament nechce takéto dohody. Tie dohody, ktoré chcete implementovať, sú také tie trojka soft dohody e, pre štruktúralne reformy proti kohezii niektorých členských štátov. O to viac, že vy nám hovoríte, že možno, že rada jedného dňa bude mať také tie stimulačné opatrenia k dispozícii, ale my vám neveríme, pokiaľ ide o bankovú úniu. Obávam sa a neverím teda tým eh, eh, rozhodnutiam alebo záverom ECOFINu. Pokiaľ ide o finančnú solidaritu, my potrebujeme spoločnú európsku metódu, kde by bol stabilizačný mechanizmus, vys- ste vôbec nezobrali túto medzivládnu úroveň do úvahy. Toto nie je tá cesta, ktorú chceme. Nie je to cesta, ktorú by sa chcel vydať Európsky parlament, eh, aby eh, sme už prvý pilier bankovej únie eh, spoločne s tým super dohľadným mechanizmom e, dali dokopy. E, pán predseda, pán podpredseda komisie, počujte ma, pokiaľ ide o sociálny rozmer, tie účty tam nefungujú. Neviem, že či pán zastupca e, rady ma môže počúvať. Poprosím ho. Prosím vás, mohli by ste ma vnímať? Pokiaľ ide o sociálny rozmer, tam účty nezohrávajú úlohu. Vy ste získali mandát od vášho predchodcu aby otázka sociálneho rozmeru bola zohľadnená. Požiadali ste komisiu, aby predložila oznámenie. Toto oznámenie tu máme na stole. Hovoríte, že je potrebné najprv vytvoriť ukazovatele a my vám hovoríme, že ukazovatele je potrebné zakomponovať do postupu, ale treba ich aj využívať, pretože to, čo vám budú ukazovateľia hovoriť, to je to, čo hovorí Eurostat 125 miliónov eh, ľudí je stále pod hrozbou vylúčenia a to predstavuje približne štvrtinu obyvateľstva Európskej únie a preto je najvyšší čas zareagovať. Pokiaľ ide o tú fiskálnu úroveň, chcem podporiť pani kolegyňu Kleva Klevuš. V tejto oblasti očakávame od vás výsledky a dúfajme, že vývoj v Luxemburgu nám pomôže umožní, aby sme sa vážne venovali tejto otázke, aby sme revidovali eh, túto smernicu, pretože ak nie, tak potom sú to e, tisícky miliard eur, ktoré teraz chýbajú v rozpočtoch členských štátov, ktoré by umožnili im znížiť ich e, dlh, ako aj deficit. Ďakujem pekne, Perváš. A teraz e, dve minúty pani kolegyňa Gal Peloč. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban vannak az EU... Ďakujem pekne, pán predseda. V EÚ a v e, hospodárstve e, tu už vnímame pozitívne e, znamenia, sme v tom správnom kurze vpred, ale to by nemalo znamenať, pán komisár, že komisia sa teraz uspokojí. Situácia je práve vhodná na hodnotenie toho, čo sme dosiahli či e, e, sú to výsledky vášho riadenia krízy, alebo môžete vnímať, že ide o samostatnú e, prácu členských štátov, ktorá bola tiež veľmi dôležitá. A toto súvisí so subsidiaritou. Pokiaľ ide o summit, bude sa zaoberať naozaj dôležitými témami ale uh, musím povedať k tomu, čo zaznelo aj uh, nasledovné. Je potrebné, aby ste spomenuli aj Ukrajinu, aby ste boli solidárni s demonstrujúcimi, ktorí práve sa vy, zasadzujú za Európu, za naše hodnoty, uh, ktoré chcú prevziať. pokiaľ ide o podprogramu spoločné, spoločná politika obrany, náš mandát uh, sa e, týka iba toho, čo už sme ošetrili v našej správe. E, fragmentácia spoločného trhu by sa mala odstrániť. Mali by sme zvýšiť našu efektívnosť. Príliš veľa prostriedkov vynakladáme na vnútorný trh Európskej únie. Nemôžeme to už e, zanedbávať a chcela by som e, upremiť pozornosť komisie a rady na to, že je potrebné, aby e, sme tu nezavádzali príliš veľa byrokracie, e, pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy. V rámci európskeho semestra by sme mali hodnotiť plány, programy, ktoré sú špecifické pre jednotlivé členské štáty. Mali by sme e, stanovovať ciele, ktoré budú oveľa jasnejšie, zreteľnejšie a ktoré by posilňovali spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi. Národné parlamenty e, treba tiež silnejšie zahrnúť do tohto. Ďakujem pekne, kolegyňa. A teraz má slovo 1,5 minúty. Udo Bulman. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, keď sa dnes e, pýtame, čo prispelo najviac, e, alebo čo najviac blokuje e, e, hospodárskej obnove EÚ, tak touto formáciou je jednoznačne Európska rada. Kolegyne, kolegovia, to je miesto, kde sa nedefinuje žiadna jasná politika. Je to miesto, kde sa žiadne závery nevyvádzajú z vlastných pochybení. A to je to miesto, e, kde sa vynachádzajú stále nové pojmy e, pre e, pseudopolitiku, bez toho, aby sa objasnilo, kto nesie zodpovednosť za mm, mm, tie nové politiky. Vy ste sa zodpovední za toto nové zmluvné partnerstvo. Aj komisia sa takto vyjadrila. Odpovedzte jednoducho iba jasne na nasledujúcu otázku. Kto tam rokuje, s kým, o čom? z akých eh, peňazí eh, sa budú financovať finančné stimuly, kto robí programy a kde je parlamentná kontrola pre takúto politiku. To, eh, čo ste tu prezentovali, vedie iba k tomu, že chcete zorganizovať novú politiku trojky, ktorá stroskotala bez toho, aby ste zohľadnili, vyviedli závery z nevyváženej stratégie trojky, ktorá eh, nebola sociálna. Eh, nemôžete veriť jednoducho, že vy si objednáte hudbu, komisia prikývne a parlament eh, následne bude financovať toto podujatie. To nie je možné, to vám nevíde. Parlament od vás bude žiadať iný typ politiky. Udo, pani Harms by ti chcela položiť otázku. Akceptuješ ju? Rebeka, máš slovo. 30 sekúnd, ja poprosím. Zdieľam túto kritiku kolega Bulmana eh, na 100%. Angela Merkel eh, túto myšlienku na minulom eh, samite spomenula pri večeri. Ja by som sa teraz rada dozvedela, ako sociálni demokrati, ktorí vedú koaličné rozhovory s pani Merkelovou, vnímajú túto pozíciu a pokiaľ ide teda o spoluprácu s pani Merkelovou keďže Udo toto zastupuje. Veľmi rád zodpoviem na túto otázku, ktorú mi položila pani Harms. Rebeka, čo si myslíš, prečo sa tak dobre vyznám v tejto téme? Je to preto, že som mal takú intenzívnu príležitosť sa e, s ňou zaoberať. My, sociálni demokrati, sme toho názoru, že táto politika e, patrí pod demokratickú kontrolu tohto parlamentu. To sme hovorili pred voľbami, e, hovoríme to, hovorili sme to pred rokovaniami, po rokovaniach a komisia by nám mala odpovedať na otázku, prečo napríklad nám nedokáže povedať, e, že by sme to mohli dokázať v rámci európskeho semestra. Nie sme toho názoru, že e, by tu mala prebiehať nedemokratická politika s tými, ktorí majú zodpovednosť, e, sa chceme e, e, hádať a diskutovať o tom, ako má vyzerať demokratická kontrola. To je moja pozícia, pozícia skupiny SND. Ja je známa všeobecne ako sociálno-demokratická pozícia. Ďakujem pekne, Udo. Teraz dve minúty má slovo pán kolega Paolo Rangel. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pritiahnuť vašu pozornosť k jednému bodu. Je zásadné, aby Európska únia mala e, spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku, ktorá by bola efektívna. Je potrebná, aby ju mala k dispozícii. Avšak to nie je ľahké. Videli sme to v prípade krízy v, krí... v Sýrii, v Líbii, že európske štáty mali rôzny názor a takisto aj na medzinárodnej úrovni poskytovali rôzne stanoviska. Je potrebné posilniť túto politiku, lebo si myslím, že toto nám umožní začať tento proces kohézie s, v niektorých oblastiach. Nechápame, prečo tu nemáme silnú spoločnú jednotku civilnej obrany v prípade prírodných katastrof, záplav, požiarov. Eh, je potrebné mať takúto paramilitnú hm, jednotku a nechápeme naozaj, prečo neexistuje v tomto sektore už nejaká možnosť, aby sme implementovali, zrealizovali tento koncept obrany. Je potrebné, aby všetko toto bolo v koordinácii s našimi severoamerickými kolegami. E, nie je to len tak pre nič za nič, že oni vedú a popchýnajú Európu, aby investovali viacej do tejto oblasti. Je potrebné oveľa viac posilniť túto oblasť, aby sme naozaj vytvorili spoločnú obranú politiku. A takisto potrebujeme využiť eh, in, už existujúce infraštruktúry, obzvlášť pokiaľ ide o anglické a francúzske vojenské kapacity, ktoré už existujú. Máme ich tu na dosah. Konkrétne myslím teraz na uh, intervenciu v Mali, v Stredoafrickej republike. Je potrebné, aby sme tiež eh, finančne prispievali v tomto ich úsilí. Toto sú, myslím, že také tie malé kroky, ktoré nám umožnia vytvoriť ozajstnú spoločnú bezpečnostnú právnu politiku. Ďakujem pekne, ďakujem pekne Paolo a teraz Glenis Wilmot má slovo. Much, ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi rada, že summit sa bude zaoberať ekonomickou a sociálnou politikou. Dúfam, že konečne európsky lídry budú diskutovať o potreniach, ktorými by sme mohli chrániť sociálne a pracovné práva ľudí. Ale je to takisto zmeškaná príležitosť riešiť reálne smernicu o vysielaných pracovníkoch. Sú tam medzery, ktoré sa v posledných eh, rokoch rozširovali zlými rozsudkami súdneho dvora bezohľadní zamestnávateľia vykoristujú vysielaných pracovníkov a znižujú štandardy. A preto budúci týždeň by bola vynikajúca príležitosť ukázať ľuďom, že už nám naozaj ide o zastavenie sociálneho dumpingu, tak aby sloboda pohybu bola spravodlivá. Namiesto toho sa tento problém nevyrieši. Článok 9 a 12 dohody eh, rady prináša menej právnej istoty a nerieši otázku subdodávateľských reťazcov a používajú sa tam slova ako justified a proportionate namiesto toho. Prepačte mi, že som cynická a pesimistická ohľadom nadchádzajúceho samitu. Ťažko vyriešime problémy napriek pozitívnym slovám o zdaňovaní a o hospodárskom raste. Musíme riešiť túto smernicu o vysielaní pracovníkov a činy sú dôležitejšie než slova. Ďakujem pekne. Teraz slovo má na dve minúty pani Janaku. Ďakujem pekne. Pán predseda, nie je pochybnosti, že program tejto rady je veľmi zaujímavý. E, máme tu okrem, toho, e, okrem tých ekonomických aspektov e, ekonomickej a sociálnej politiky, toto sú tie zásadné naše záujmy, ale máme tu aj otázky obrany. 10 rokov po prvom vypracovaní návrhu teraz program rady má zakomponovaný aj prehodnotenie aký to, mm, tejto otázky obrany, aká by mala vyzerať spoločná bezpečnostná a obranná politika, ako by mala byť realizovaná. A až doteraz podľa e, toho, ako sa vyvíjali tieto obranné schopnosti, tieto obranné kapacity. Uvidíme, aký bude e, výsledok. Čo sa týka posúdenia už existuje text vysokej predstaviteľky, ktorý je veľmi zaujímavý v sérii správ z Európskeho parlamentu a takisto text z Európskej rady. A rada teraz musí všetky existujúce texty využiť, pretože tieto dávajú pokyny, tieto dávajú indikácie a aj v období finančnej krízy ešte stále je možné dosiahnuť lepšie výsledky s menšími finančnými prostriedkami, ak skupiny budú dobre fungovať, ak ostatné skupiny budú dobre zapojené do celkovej činnosti a obranný priemysel e, vlastne bude v podstate podporovať malé a stredné podniky a európske e, priemyselné zoskupenia, pretože aj malé a stredné podniky vyrábajú zbranie. Ak požiadate, ak sa spýtate, či v období krízy, v období nezamestnanosti by sme mali rozmýšľať o obrannom priemysle, zbrojárskom priemysle? Samozrejme, že áno. Odpovedie áno, pretože skutočná Európa musí riešiť aj takéto ťažké otázky a je to aj politický argument. Umožní nám to zabezpečiť naše potreby a občanom poskytnúť bezpečie. Ďakujeme pekne pani Janaku a teraz na minútu a pol má slovo pán López Aguilar. Ďakujem za slovo. Európska rada je naozaj na, zoskupenie na najvyššej úrovni a aj tam musí prebehnúť rozprava. Tu rozmýšľame o tom, ako má vyzerať spoločná bezpečnostná zahraničná politika, aké majú byť kapacity, aká má byť efektívnosť, modernizovanie, priemyslu, ktorý zabezpečuje obranu Európy, ale nemali by sme hovoriť len o týchto veciach z ekonomického hľadiska alebo o škrtaní v, v rozpočtoch na obranu. Mali by sme mali brať do úvahy politickú dimenziu obrany a takisto napredovanie v európskych mechanizmoch. Existuje to európsky mechanizmus obrany, E, musíme posilniť právomoci komisie pri riadení tohto nového systému bankovej únie a demokratickú kontrolu Európskeho parlamentu. Hovorím to preto, že európske voľby sa približujú a je nemožné už v roku 2014, keď budeme stať na kryžovatke, e, nemôžeme sa rozhodovať medzi tými, čo sú za Európu, pre to, aby existovala Európa proeurópsky a medzi tými, ktorí sú eurofóbni. V nastávajúcich voľbách máme príležitosť podporiť Európu a zrevidovať eh, hospodárske politiky. Nerozprávajme iba o škrtoch, hovorme o hospodárskych politikách, ktoré môžu Európsku úniu eh, posunúť do historicky dôležitej pozície z hľadiska rastu hospodárstva a tvorbe nových pracovných miest. Ďakujeme vám, Fernando, hovorí predseda. Je tu kolega. Je tu kolegyňa pani Karmaky, ktorá by chcela sa vás pýtať otázku. Príjmate? Príjmate alebo nepríjmate túto možnosť? Akceptujete? Karin, máte slovo. Kadenbach. Pani Kadenbach. Stený kolega, vieš si predstaviť, že v rámci sociálneho investičného balíčka z strany komisie tento rok vo februári bol prezentovaný Investing in Health. Keď sa pozrieme na počet štátov členských, ktoré chcú investovať práve do tejto oblasti. Nemyslí si, že teda v rámci toho zbrojenia v tomto kontexte obrany e, by nebolo zmysluplné, aby sme vyzbrojili našich občanov proti chorobám, proti vírom. A to sa nám môže podariť iba nejakým posilneným systémom zdravotníctva. Nemyslí si, že tieto investície do pracovnej sily do Európanov by nebola investíciou, ktorá by vlastne bola investíciou do hospodárstva predsednícka krajina sa vlastne zaviazala k tomu, že urobí v tejto zmysle opatrenia. Ďakujem pekne, Karin. Juan Fernando, môžeš teraz reagovať na túto otázku? Nech sa páči, máš 30 sekúnd. Áno, ja si myslím, že odpovede jasne áno, ale znamená to takisto to, že treba jasne povedať, že nedá sa robiť viac, keď máme menej peňazí. To sa jednoducho nedá. Keď budeme robiť stále iba škrty, tým, že budeme jednoducho stále okliešťovať sociálny štát, to neznamená, že to prinesie nejakú lepšiu ochranu v tejto oblasti. Treba dbať aj o také práva ako sociálne práva, e, zdravotnícká starostlivosť, to sú takisto práva, ktoré majú občania. Takže musíme aj v tejto oblasti pristupovať v podstate k európskej obrannej politike, pretože často nás vedú iba tie hospodárske, ekonomické dôvody. To nestačí. Potrebujeme spoločný hospodársky projekt. Ďakujem pekne. Juan Fernanda, teraz na dve minúty dostane slovo pán Hökmark. Vážený pán predseda, predovšetkým pokiaľ ide rast a pracovné príležitosti, je dôležité zdôrazniť skutočnosť, že tie členské štáty, ktoré uplatnili, uplatňovali politiku vý, e, výdavkov, sa dostali do veľkej krízy, ale tie, ktoré uplatnili reformy, tak tie sa už vymanili z krízy alebo sa pomani- vymaňujú. A to je veľmi dôležité si uvedomiť aj na rade. A po druhé, keď tu hovoríme o otvorenosti Európskej únii, o slobodnom pohybe, nevnímajme to ako nejakú hrozbu, to je práve tá silná stránka Európskej únie je to politická silná stránka, ale takisto sú to určité hodnoty, o ktoré musíme ďalej sa usilovať. A po tretie, keď hovoríme o tých najdôležitejších, najzákladnejších hodnotách demokracie, stability a mieru v Európe, myslím, že je dobre, aby sme tu zdôraznili v tomto kontexte, že práve teraz e, v jednom z hlavných miest e, Európskej únie demonstrujú práve v prospech Európskej únie je dôležité si uvedomiť a nezabúdať na toto, pretože oni, to si zároveň vážiť, pretože oni vlastne vidia to, čo prináša stabilita, právny štát, transparentná spoločnosť, sloboda v spoločnosti. Oni demonstrujú práve v prospech očakávania takého. Toto je mm, veľmi pohnutý čas, ale musíme na to reagovať. Uh, nedemonstrujú títo ľudia predsa proti ničomu inému, než tomu, čo sa iné mocnosti snažia v skrytosti na nich uvoliť. Sú tam aj parlamentné orgány, ktoré sa snažili o to, že teda by Európska únia sa priblížila k tejto krajine, ale my vieme, že tu boli iné rozhodnutia, ktoré sa udiali pod rúškom tmy. A my musíme sa snažiť o to, aby sme takýmto spôsobom podporili týchto občanov, aby sme týmto spôsobom podporili aj náš projekt stability. Ak sa nám to nepodarí, tak musíme ďalej hovoriť o tom, ako lepšie prehlbiť hodnoty, ktoré máme v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, ctený kolega. Teraz dostane slovo pani Hercel, nech sa páči na minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Európska únia je mierovým projektom a tak by to malo aj zostať. Mierové riešenia otvorenosť a musíme ukrajinskému národu ukázať tieto možnosti, ktoré sú tu v Európskej únie. Musíme im poukázať, že aj my máme určité nedostatky, pokiaľ ide demokraciu a vo východných krajinách zasa hospodársky deficit prevláda a tu musíme ešte trošku sa viac snažiť. Banková únia, spoločná hospodárska správa, to nás všetko jednoducho privádza k tomu, že potrebujeme ešte viac sa zomknúť v rámci Európy. Zatiaľ, čo predstavitelia štátov, hlavy štátov hovoria Bruseli o viac Európe, doma ľudia hovoria o národnej politike e, pod rúškom suverenity. Musíme, hlavy štátov musia hovoriť jednoznačne, musíme jednoducho sa integrovať, pretože ak nie, tak potom sa vyberieme cestou pána Faráža a to znamená, koniec. Ja očakávam od predstaviteľov štátov, aby boli konzekventní, aby doma takýmto spôsobom hovorili aj občanom, na čom sme sa dohodli v Bruseli. A teraz, ďakujem pekne Edith, a teraz na dve minúty dostane slovo pán Gay Mitchell. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som už niektoré myšlienky, pokiaľ ide o obnovu a rast, si napísal. Dnes by som hovoril o dvoch otázkach spoločná obranná politika a spoločná obrana, pretože ja prichádzam z vojensky neutrálnej krajiny. Chcel by som povedať, že podľa mňa je dosť ťažké počúvať to, ako nás tu používa poslanec Sinn Féin, pokiaľ ide využívanie vojenských zdrojov, pretože my sme museli vynaložiť veľa peňazí do Írska zo strany daňových poplatníkov, aby sme jednoducho brojili proti tomu, čo, čo uplatňoval Sinn Féin a jeho organizácie, ktorých takisto platí daňoví poplatníci, ale nebolo to alebo to je jednoducho použité nesprávnym spôsobom zo strany bank. Takéto falošnosť, ktorá tam potom nasledovala, to je vlastne posolstvo tejto organizácie, o ktorej hovorím, a teraz by chceli prepísať históriu. Po tretie, írske hospodárstvo sa dostalo predsa len na dno, hoci tam stále sa hovorilo a z tejto strany, že by tomu tak nemuselo byť. A urobili sa všetky úsilia, aby sa toto hospodárstvo e, z našej strany teda vylepšilo. A keď hovoríme o spoločnej obranej politike, tak by som chcel povedať, že sa mi zdá, že práve v e, týchto časoch škrtov by sme mali posilniť koordináciu a aj v tejto oblasti nemali by sme tu mať 27 rozpočtov. Musíme využiť tieto peniaze, aby sme jednoducho pomohli práve tým hospodárstvom, ktoré to najviac potrebujú. A pokiaľ ide o spoločnú obranu, myslím si, že aj tu potrebujeme solidaritu a solidárnosť, Potreb, ale musí sa uberať dvomi smermi. Sú tu určité obavy, pokiaľ ide o zvrchovanosť a ako s tým sa vysporiadame, takže tie, ktoré sú, tie krajiny, ktoré sú neutrálne, tie záväzky, ktoré vychádzajú napríklad podľa článku 5 z NATO, a ostatných organizácií, to by nebolo záväzné. To týmto krajinám dá možnosť opt-inu alebo opt-outu a týmto spôsobom by vlastne mali možnosť nastoliť tie najlepšie najlepšie možnosti, ktoré naša solidarita a spoločná obrana. Ale povedzme si to celkom asi, niektoré naše neutrálne štáty jednoducho neurobili všetko to, čo mali, pokiaľ ide o obranu vlastných krajín. A to je jednoducho, ak sa pozrieme na tie opatrenia austerity, ktoré tu máme, týmto spôsobom sa urobili škrty a v tejto oblasti a preto musím, chcem povedať, že my musíme využiť tieto peniaze oveľa efektívne, že toto je náš cieľ. My chceme jednoducho hájiť záujmy našich občanov a zabezpečiť týmto bezpečnosť. Tak teda hovorme takýmto civilizovaným spôsobom o týchto témach. Ďakujem veľmi pekne. Kej a teraz dostane slovo Ana Gomeš. Nech sa páči na minútu. Pozrite sa na Lampedúzu. Nedostatok bezpečnosti v Líbii znamená, že EÚ je tiež v hlbokej politickej kráze, e, kríze. Nielen, že sme neschopní sa zmobilizovať, ale aj členské štáty sú vlastne rivalmi a tým ohrozujú unijnú politiku, dokonca ani neplnia svoje humanitárne povinnosti ochraniť životy tých, ktorí sú v nebezpečenstve energetika, teroristické hrozby a všetky ďalšie akutné hrozby Rada nevie riešiť. Napriek retorike rada neinvestuje do technologickej základne, ktorá by mohla zabezpečiť spoločnú bezpečnostnú obranu politiku. Práve naopak, pozrite sa na moju krajinu, Portugalsko, ako si samo eh, zničilo, rozobralo lodenice, ako sa energetika zničila, pretože sú privatizačné programy, ktoré sú pod kontrolou čínskej komunistickej strany. Obrana, národné rozpočty, to sa všetko zoškrtalo úplne nekoordinovane. A ďalej tu máme skorumpované verejné obstarávanie. Zásadné vojenské e, kapacity boli e, zničené. Pozrieme sa na Mali, pozrieme sa na Stredoafrickú republiku. Francúzsko tam konalo rýchlo, ale samo chcete ešte viac e, jednoznačných dôkazov, že komisia a rada zlyhávajú v obranej a bezpečnostnej politike, že zlyhávajú v obrane Európy? Ďakujeme vám. Anna, a teraz na dve minúty pán Frank Engel. Ďakujem. Pán predseda, milá Anna, nejde tu len o bezpečnosť Európy, ktorá je spochybňovaná ehm, na úrovni Európskej rady. Možno, že aj európska legislatíva e, tu treba spochybniť, či je dostatočná. Začneme bankovou úniou. Nikto by nemal veriť, že táto akási banková únia samotná ukončí krízu a že hlúpe politiky škrtania a uťahovania si opaskov, e, ktoré dusia hospodárstvo, pomôže hospodárstvu z krízy. Prosím vás, ukončíme to. Zabezpečme, že keď nastolujeme politiky, aby aj fungovali v praxi a aby zároveň zabezpečili európsku solidaritu. Práve tam, pán predseda, je jadro Členovia Európskej rady prijímajú stanoviska, ktoré sú škandalozne problematické. Videl som premiéra Veľkej Británie, ktorý podkopáva právny štát v Európe, falošne ho prezentuje a európsky bezpečnostný a sociálny systém sa dostávajú e, mimo kontroly Mala by byť možnosť pre Európanov, aby prekračovali národné hranice a pracovali voľne v iných krajinách a tým mali osoch z istých zásad a z istej solidarity, ktorá je nastolená. A premiér Veľkej Británii nie je sám v takomto rozmýšľaní. Má priateľov, ktorí rozmýšľajú podobne, ktorí by radi obmedzili slobodu pohybu v Európskej únii. Vážený pán predseda, ja si myslím, že to je škandál. Je to naozaj škandalozne. A bol by som rád, aby Európska rada, ktorá nie je známa ako úžasne efektívna alebo úžasne proeurópska, aspoň aby udržala poriadok e, medzi tými členskými štátmi a predstaviteľmi tých členských štátov, ktorí z popularity, z dôvodov popularity medzi voličmi nebránia, nehája základné zásady Európskej únie, na ktorých únia stojí. Ďakujeme, Frank. Na dve minúty pán Tunikelem. One can say Môžeme povedať, že ďalšia veľká kríza bude s najväčšou pravdepodobnosťou kríza bezpečnosti. Táto oblasť sa stáva stále nestabilnejšou a nepredvídateľnejšou. Teroristické útoky sa budú pravdepodobne šíriť a budú častejšie. Je tu hrozba kyberterorizmu, ale Najväčšou hrozbou je to, že EÚ nie je schopná adekvátne reagovať na tieto hrozby. Ako prvé padli za úsporné opatrenia práve rozpočty obrany. Obávam sa, že EÚ ako celok nebola schopná reagovať na túto dilemu, ktorá spočíva v tom, že na jednej strane sa nám zvyšuje to ohrozenie a na druhej strane e, sa znižuje naša schopnosť na to reagovať. Úsporné opatrenia, dobre, to je jedna vec, ale musíme riešiť aj otázky bezpečnosti. Myslím si, že prvou úlohou Európskej rady je zvrátiť tento trend krátkozrakosti. Musíme získať podporu verejnosti na túto snahu v oblasti obranej politiky. Naopak, občania si naopak naozaj vlastne cenia bezpečnosť nadovšetko. Uh, Rusko je veľkým problémom pre ciele EÚ, pretože viac než 4 HDP dáva práve na obranu a stále ďalej modernizuje svoju armádu. E, nedokážeme sa vysporiadať s aktuálnym ruským režimom, e, ktorý vlastne vedie politickú ekonomickú e, vojnu. Pozval Gruzínsko, k tej vojenskej doktríne, kde respektíve je tam vojenská doktrína, ktorá opodstatňuje aj inváziu do susedských krajín. A ak EÚ nepríjme zodpovednosť, tak potom Kremlín sa bude mať voľné ruky postupovať ďalej v Moldavii, v Gruzinsku a tiež v baltických krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A posledné vystúpenie v tomto kole. Pán Karas. Dve minúty, nech sa páči. Vážený pán predseda, pred Mám tiež pár vecí k tejto architektúre bezpečnosti. Pred rokom no, EU získala Nobelovú cenu za mier. A tam bolo jasne povedané, že e, mierový projekt Európa je úspešný. Spolupráca vzájomná spolupráca, pochopenie jedného štátu pre druhý, riešenie problémy na spoločnom, spoločnej platforme, to je náš koncept. Takže pred kým sa to vlastne chránime? Chránime sa, chceme sa brániť pre, sami pred sebou? Momentálne chceme riešiť ešte spojiť aj naše obranné sily, sily pre obranu v rámci EU, v rámci Európy, aby sme dokázali riešiť aj toto. A štúdia Európskeho parlamentu, koľko by nás stálo, keby EÚ neexistovala, ukazuje, že aj e, tu ušetríme viac nejakých 130 miliard eur, e, maximálne 26 miliard EÚ e, ušetríme aj v tejto oblasti. Takže vyzývam predsedov vlád, aby dokázali tú účinnosť ešte zvýšiť tým, že znižíme náklady. To bude ako ďalší krok. Ďalšia vec. Menová únia požaduje úniu ekonomickú a sociálnu. A to nie pomocou bilaterálnych dohod, ale dohody, ktoré e, budú schválené na pôde demokraticky zvoleného Európskeho parlamentu. A banková únia je predpokladom preto, aby aj banky mohli efektívne vykonávať dohľad nad trhom. Ak dokážeme vytvoriť túto bankovú úniu pred ešte voľbami do EP Európskeho parlamentu, e, bude to jasný signál toho, že to myslíme s našimi snahami vážne. Ďakujeme veľmi pekne. Dieter, vidíme. E, za, na, ďakujeme za návrh riešenia krízy. A, e, toľko teda jednotliví rečníci a teraz je tu spontánne hlasovanie. Určite viete, že máte presne jednu minútu, potom vás preruším. Viete, že to tak robím vždy. A ako prvý bude pani, prvá pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, ďakujem komisii aj rade. E, spomínali ste Írsko. A ďakujem že ste uznali aj to e, odvahu Hičanov. Vystúpime z programu Bailout tie posledné tri roky by boli naozaj náročné. Ale chcem, aby to zaznelo, že aj keď tu od kolegov zaznelo pár poznámok, Írsko je pozitívnym príkladom. Napríklad obnovil sa rast, ekonomika znova začína byť konkurencieschopná, máme najvyššie vývozy v histórii a vytvárame nové pracovné miesta. A zlepšila sa aj dôvera. Uh, úroky z uh, zo štátnych dlhopisov sú opäť na znesiteľnej úrovni. Je to ak e, ekonomike sa nedarí, tak sú z toho politické výnosy, čo je smutné, ale je to tak. E, budeme naďalej. Ďakujem pekne. Pán Paška. Eh, ten dlho očakávaný summit o obrane EÚ sa rýchlo blíži. Eh, dva dôvody, prečo sú tie očakávania také vysoké. Poprvé, obrana sa neriešila od roku 2008 a po druhé, práve na obrane sa momentálnej kríze šetrí najviac. Tá kombinácia toho, že sa ponárame do ilúzie, že už eh, bude vždy len bezpečnosť, až naopak, že nemáme podporu verejnosti, tým sme sa dostali tam, kde sme dnes armáda má problém získať dobrovoľných eh, vojakov. Eh, inovácie zastarávajú, modernizácia je minimálna a strácame tú rolu, eh, centrálnu rolu v rozvíjajúcom sa svete. Aby nám prestal, aby sme nám ne, nezmeškali vlak, je treba vytvoriť proces follow-up ktorým vyriešim aktuálne problémy. Ďakujem pekne, vážený pán kolega. Pán Chisorelos. Eh, Ďakujem pekne, ja by som uviedol niekoľko príkladov k tomu, čo ste tu povedali, pokiaľ ide európsky semester. Nemôžeme sa pozerať iba na makroekonomické ukazovatele, musíme sa pozrieť aj na sociálne ukazovatele. Napríklad hm sanácia rozpočtov nemôže jednoducho mať negatívny vplyv. To znamená, máme viac ako 20-percentnú nezamestnanosť a pokiaľ ide o mladých až 60-percentnú nezamestnanosť, takáto sanácia jednoducho ide na úkor sociálneho štátu a hospodárska sanácia takisto nevedie k pozitívnym výsledkom. Iba sa zničila produkčná báza, produkčná základňa, ale rozpočet ešte stále nie je vyvážený a pokiaľ ide o tie jednotlivé e, uľahčenia, pokiaľ ide o splácanie dlhov, čo sa tým dosiahlo? Dosiahla sa tým situácia, ktoré sa momentálne nachádzame. Máme 85-percentné zníženie dlhov, ktoré musíme, a teda znášať budeme už iba ten zvyšok, ale predsa len ani to jednoducho ešte stále nezvládame. Pán Murphy? Súčasná definícia dvojitých správaní e, sa je napríklad hovorenie liberálnej lži a potom sa správanie podľa nej, alebo veri, veriť týmto lžiam. Nie je lepší opis toho, ako komisia podáva írsky úspech. Zoberme si na tzv. návrat suverenity. Nevhodné fakty a veci, ktoré stále existujú v novej liberálnej kazajke, budú zvierať ľudí po celej Európe. Ale tieto programy, ktoré monitorujú IMF, sú programy, ktorý, ktorými dozera nad Írskom Európska komisia. Je tu procedúra, je tu balíček šiestich legislatívnych opatrení, dvoch legislatívnych opatrení, nové zmluvy, nové kontrakty týkajúce sa obťahovania opaskov. To je šialené trojka, cestuje po celej Európe. James Connolly e, píše o britskom imperializme, vtedy písal, a to by sme mohli aplikovať aj na dnes. Zelené vlajky nad Írským e, hradom budú viať, pokiaľ rečník je prerušený, Ďalším rečníkom je pán Sikiersky. Vážený pán predseda, spoločná politika, vrátanie obrany a bezpečnosti, to je naozaj veľmi ťažká úloha, ktorá od nás vyžaduje zmieriť politické a hospodárske záujmy. Hospodárske záujmy sú tiež dôležité, obchodné záujmy niekedy idú priďaleko a mm, zaťažujú naše hodnoty, ovplyvňujú naše hodnoty. Väčšina rečníkov sa odvolávala na Ukrajinu, ale myslím si, že veľmi nejasne sme tam deklarovali, aké sú hodnoty Európskej únie. Mnohé členské štáty sú, si zvolili mlčať k týmto veciam, aby neohrozili svoje kontrakty a kontakty s Ruskom. Spoločná bezpečnostná obraná politika vychádza z istých hodnôt, sú zásadné pre naše fungovanie. Rada by som, rád by som upriamil vašu pozornosť na fakt, že dôležitosť Európskej únie prichádza aj keď sa ohrozujú ľudské životy. Ďakujeme, pán Siekersky. Musel som vám vás prerušiť na konci. Ďalším rečníkom Ďakujem pekne, pán predseda. Manfred Werner povedal, že niekedy sa tu veci berú príliš vážne. My sa musíme snažiť predovšetkým o podporu demokracie. Ja by som chcel v mojom mene teraz podporiť európsku obranu. Európska bezpečnosť sa týmto spôsobom E, sú tu hrozby masového zničenia spoza hraníc Európskej únie, ale treba povedať, že toto celé vedie aj k posilneniu hospodárskeho charakteru, ktorý tu máme. Nestabilita je hrozbou, ktorú tu ešte stále máme, a preto musíme spolupracovať s našimi partnermi a s našimi susedmi, aby sme posilnili našu bezpečnosť. Chorvátsko sa takisto zúčastňovalo v minulosti na mierových misiách a treba povedať, že Jednoducho nemôžeme e, spochybňovať myšlienku spoločnej európskej obrany. Preto je dobré, že sa summit bude teraz venovať aj tejto téme. Áno, váš čas práve uplynul a teraz dostane slovo Sean Kelly. Myslím si, keď sa blíži summit, o ktorom hovoríme, tak by som si dovolil povedať za seba, ktorý som tu bol 4,5 roka. Niektoré krajiny boli odsúdené na zánik. Profesor Notom, ekonom, povedal, že Európa neskolabuje, ale možno sa rozpadne eurozóna. Napriek tomu sme videli dôkazy, ktoré hovorili niečo iné. Aj krajina, z ktorej pochádzam, môže byť braná za príklad. Aj vďaka tomu, čo sa deje v Európskej únii. Ale myslím si, že keď sa dlhy zdvíhajú do astronomických výšok, tak asi nie je fiškálna dohoda celkom správne nastavená. Čo sa týka aplikácie retroaktívnych opatrení vo vzťahu k tomuto všetkému, je veľmi dôležité. Slubovalo sa už na rade na zasadnutí v roku 2012, že nebudeme potrebovať druhý bailout a naša krajina by mala byť príkladom úspechu na celoeurópskej úrovni. Ďakujeme, Šon. A teraz dostane slovo pani Flašiková-Beňová.

občania európskej únie si zaslúžia vysokú mieru sociálneho zabezpečenia rečníčka bola prerušená a teraz dostane slovo pán Ďakujem, pán predseda. Členské štáty by mali prevziať e, iniciatívu Solidarity, aby sa našlo riešenie pre záležitosť emigrácie, ktorú vidíme v stredozemí. Všetky krajiny by mali prevziať svoj diel, svoj diel zodpovednosti za túto výzvu. Je veľmi dôležité, aby Európsky summit sa snažil vytvoriť taký mechanizmus, aby sa toto bremeno rozdelilo rovnakým dielom na, tak povedia, všetky bedra. Všetko by sa však malo premietnúť aj do konkrétnych krokov v praxi, aby sa veci riešili efektívne. Aj o tomto by sa malo rozhodovať. Zodpovednosť, ktorú treba preukázať, znamená, že CES e by sa malo zreformovať takisto dublinský systém a štokholmský program, ktorého cieľe by sa mali dosiahnuť. Zvýšená zintenzívnená spolupráca s tými štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ. Takisto spolupráca na globálnej úrovni kvôli pristahovalectvu sú veľmi dôležité. Ďakujeme. A teraz má slovo ďalší rečník. En nombre de la Comisión vamos a dar la palabra al eh, eh, vicepresidente efovi. Eh, tiene usted la palabra vicepresidente. Teraz dostane slovo pán Ševčovič, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Ja sa pokúsim iba veľmi stručne reagovať na tie témy, ktoré tu boli skutočne veľmi často spomenuté zo strany poslancov, pokiaľ ide o Ukrajinu, pokiaľ ide o ten mechanizmus riešenia a ďakujem veľmi pekne všetkým vám za celkom jasné vyjadrenia, pokiaľ ide o Ukrajinu. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme celkom jasne ukázali, že my stojíme e, za občanmi Ukrajiny a že my ich chceme podporiť na ich ceste smerom e, k zblíženiu sa k Európskej únii. Ja vám ďakujem aj za to, že ste preukázali takúto solidaritu. Ja súhlasím s parlamentnými predstaviteľmi, ktorí zdôraznili skutočnosť, že obrazy, ktoré, teda obrázky, fotky, ktoré sú nás prostredkované z Kieva, z tohto námestia. Nám to všetko pripomína, aká je dôležitá sloboda a tie hodnoty, na ktoré sme si my v Európskej únie už tak zvykli, že ich považujeme takmer za samozrejme. Ale ako sme videli, aj napríklad dnes ráno, je veľmi dôležité obhajovať tieto naše spoločné hodnoty Niekedy je dosť čudné, že ich musíme obhajovať my tu v Európskom parlamente, ale myslím si, že toto je tá pokračujúca bitva, ktorú musíme my zvládať na to, aby sme sa jednoducho aby sme sa vysporiadali s týmito kľúčovými hodnotami, ktoré z našej Európskej únie robia takú skvelú úniu, pretože sú tu určité E, druhy slobod, ktoré naši občania skutočne si veľmi oceňujú a vážia, vážia a preto my musíme sa spoločne snažiť bojovať práve za tieto druhy slobod, tak na úrovni komisie, ako aj na úrovni Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o obranu, tu si myslím, že je veľmi dôležité pripomenúť si a pripomenúť aj niektorým poslancom, poslankyňam, že spoločná obranná politika, bezpečnostná politika vlastne je už ukotvená aj v Lisabonskej zmluve a je celkom jasne jasné, že potrebujeme aj v tejto oblasti urobiť pokrok. Potrebujeme rozmiestniť občianské aj bezpečnostné misie. Máme už v zahraničí viaceré a potrebujeme posilniť naše e, kapacity aj ďalej, aby sme jednoducho dostali našej globálnej zodpovednosti, ktorá sa od, očakáva od Európskej únie. Potrebujeme lepšiu koordináciu, aby sme sa vyhli hrozbám, ako je kyberkriminalita a iné druhy delikvencie. Takže musíme urobiť všetko v tejto oblasti, ale zároveň sa vyhnúť nejakým duplikáciám. Viacerí poslanci zdôraznili aj hospodársky dopad bezpečnostného priemyslu v prospech európskeho hospodárstva a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme teda združili tie naše úsilia, aby sme lepšie kooperovali naše e, spoločné kroky. Je veľmi dôležité a chcem to zdôrazniť, že Európska únia chce pokračovať v spolupráci s NATO a aj s ďalšími európsky, e, medzinárodnými partnermi ako OECD, ako, ako aj na OSN viacerí rečníci naznačili, že situácia je v niektorých oblastiach veľmi dobrá. Preto je otázka, prečo napríklad máme problémy, sa pýtam ja, z niektorých oblastiach so zbrojením, je tu o lode, lietadla. Prečo sú tu eh, výberové konania, ktoré sú fragmentované? Prečo máme fragmentované jednotlivé trhy, pokiaľ ide o eh, trhy týkajúci sa práve výrobkov súvisiacimi s bezpečnosťou? a to súvisí s tým, že sa musíme naďalej viac snažiť zosúľadiť, zoskúpiť tie naše jednotlivé úsilia, aby sme využili tie zdroje, ktoré máme k dispozícii lepším a efektívnejším spôsobom. A vlastne táto téma si aj na Európskej rade zaslúži veľmi veľkú pozornosť a dúfam, že sa nám tu podarí dosiahnuť skutočne hmatateľné výsledky. Pokiaľ ide o zmluvné úpravy, myslím, že tu treba pokračovať v diskusii ešte oveľa viac, pretože prístup komisie, pokiaľ ide práve o túto tému, e, nebol celkom pochopený a myslím, že musíme s Európskym parlamentom sa ešte viac zblížiť, aby sme si to ujasnili. My sme sa už dohodli na tom, a ja som videl celkom jasnú podporu zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o Sixpack a Tupac. Aj v tejto oblasti sme sa snažili o polepšenie správy, európskej správy. Videli sme, ako sa vyvíjal európsky semester, ako sa zlepšoval z roka na rok. A pokiaľ ide o tieto zmluvné úpravy, tak by sme tu chceli dokonca ešte vsunúť do toho aj ten prvok motivácie, e, v hospodárskej podpory aj v takých oblastiach, ktoré sú niekedy nákladné, ktoré sú komplikované a ktoré sa ťažko implementujú. Samozrejme chceme v plnej miere dodržiavať E, zvrchované právo Európskeho parlamentu ako jednotlivých národných parlamentov, pokiaľ ide o kontrolu, pretože tie návrhy, pokiaľ ide o tieto zmluvné úpravy, tieto návrhy by mali prichádzať strany členských štátov samotných. Oni samotné by mali navrhnúť, že čo chcú, oni by sa mali upísať týmto reformám a podporiť ich a my sa potom spoločne môžeme snažiť o to, aby sme našli spôsob, ako vyfinancujeme tieto reformy v budúcnosti. Áno, tieto úpravy si zaslúžia e, to, aby sa tam zobral do pretože predovšetkým aj ten sociálny charakter, a konvergencia je jedným z kľúčových faktorov, ktorý aj v hospodárskej správe aj v kontexte európskeho semestra. Tie posledné pripomienky, pokiaľ ide o bankovú úniu, myslím si, že tu sa nachádzame v tom absolútne kľúčovom, v kľúčovej fáze, pokiaľ ide o garanciu vkladov a pokiaľ ide o pomoc bankám a tak ako to je ukotvené v patričnej smernici, myslím, že aj v tejto oblasti potrebujem zaznamenať pokrok, pretože toto sú veľmi dôležité body pre ďalšie rokovanie, predtým, než sa zvolí ďalší parlament, takže môžeme začať novú legislatívu už potom, vlastne nadviaže ďalší parlament na tú legislatívu, ktorú teraz začneme. Čo sa týka mechanizmu riešenia problémových bank, toto je tiež veľmi dôležitá téma. Viete, že komisia má pocit, že článok 114 je ten správny právny základ pre túto tému. Rokovania sú však veľmi ťažké a ako viete, rokovania medzi ministrami financií na ECOFINE budú pokračovať celý budúci týždeň a veľmi ťažko budeme všetci pracovať, aby sme našli záverečný kompromis a aby sme mm, takisto dali česť dôležitej úlohe Európskeho parlamentu v celom tomto procese. Zároveň si myslím, že musíme pochopiť, že tento proces Eh, nastolovania tohto pro, procesu a optimalizovania bude náročný a bude trvať celé roky. Musíme však prekonávať veľmi prekáž, eh, všetky prekážky a pokračovať, eh, vyslať jasný signál firmám, občanom, že sa na, naozaj nám podarí prekonať všetky priepasti a všetky diery, zaceliť tak, aby sme sa dostali na bezpečnú pôdu a aby sme mohli reštartovať e, financovanie hospodárstva, to je kľúčový problém. Preto nerastie hospodárstvo, nevytvárajú sa nové pracovné miesta a musíme sa snažiť, aby bolo hospodárstvo robustnejšie. Ďakujeme pekne, pán podpredseda komisie. A teraz si vypočujeme pána ministra Leskievičiusa za radu. Nech sa páči. Máte slovo, pán minister. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, e, ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Zaznelo tu veľmi veľa názorov a e, zabezpečím, aby e, boli komunikované aj rade jeho predsedovi a jej predsedovi. Veľmi veľa z vás spomínalo Ukrajinu a som za to rád. Ja ako minister, um, ako tu zaznelo dnes ráno, včera večer boli demonstrácie uh, na Ukrajine a zdá sa, že sa Ukrajina rozhodla alebo rozhoduje vybrať sa aj neeurópskou cestou. Uh, násilné, násilná policajný zásah ukazuje že sloboda zhromažďovania, sloboda vyjadrovania sa sú orozené. A pritom toto sú práve naše zásadné kľúčové hodnoty, hodnoty Európy. Preto sme, o to viac sme vďační vysokému zástup, vysokej zástupkyni, e, predstaviteľke pre zahraničnú politiku, že sa chce priamo v Kieve angažovať. Ako pán predseda Barroso nedávno povedal, v týchto ťažkých chvíľach nemôžeme nechať Ukrajinu samo a ukrajinských ľud samotný. Ďakujem za túto podporu a vítame uznesenie, ktoré, e, o ktorom sa bude zajtra hlasovať. A posledná vec k Ukrajine. E, povedal som to už v rámci rozpravy aj včera. Je veľmi dôležité jednoducho tá samotná prítomnosť, byť s Ukrajinou a ukázať jej, že v tom nie je sama. Sú e, takí európsky e, poslanci, napríklad hlavne pán Svoboda a pani Bereš, e, ktorí vo svojich vystúpeniach konkrétne e, spomínali sociálnu dimenziu. Samozrejme, je jasné, že samotný rast nevyrieši sociálnu situáciu v EÚ. Pretože rast môže byť len vtedy, keď máme dosť pracovných miest. Členské štáty preto sa snažia riešiť tie výzvy, ktoré prináša kríza pomocou vyrovnávania tých ekonomických a sociálnych cieľov. Existuje všeobecný konsenzus, že je treba posilniť aj tú európsku dimenziu. Je jasné, že členské štáty potrebujú e, Európsku menovú úniu a na to potrebujú členské štáty navzájom spolupracovať, aby tam bola vyvážená spolupráca, v rámci ekonomiky, pretože to má implikácie pre menovú úniu ako celok. Potrebujeme mať dobrú zamestnanosť. Tým by mala byť zapracovaná do toho sociálna dimenzia, ktorá musí byť vlastne sa riadiť aj cieľami ohľadne sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania, tak ako sú uvedené v Európe 2020 a v jej cieľoch. Sociálne indikátory e, máme uvedené aj v rámci európskeho semestra. Je to veľmi užitočný nástroj, napríklad Colboard. To by tiež pomohlo e, vypracovať kvalitnejšie analýzy, e, ktoré sledujú vývoj zamestnanosti a sociálnej dimenzie. Členské štáty chcú tiež zlepšovať mechanizmy pre zapojovanie sociálnych partnerov v rámci koordinácie jednotlivých politík e, ako na národnej, tak na európskej úrovni. Vážený pán komisár, e, vy ste spomínali e, smernicu o úsporách. Tam ešte neexistuje politický konsenzus, ale chcem tu zdôrazniť, že naše predsedníctvo robilo maximum preto, aby smernica bola prijatá ešte pred koncom roka, tak ako to požaduje Európska rada. E, ECOFIN riešil túto tému v novembri aj v decembri tohto roka ale nebolo, žiaľ, nedokázali, nebolo možné dospieť k e, rozhodnutiu kvôli tomu, že niektoré členské štáty hm, si podržali svoje výhrady. Správa, ktorú od prezent, od, správa, ktorá sa očakáva, odprezentuje výsledky e, Rady Ekofinu a potom bude na Európskej rade, aby rozhodla, aký signál chce vyslať ďalšej Európskej rade, ako pokračovať ďalej v tejto téme. Pán Van Arden a pani Gomez vo svojich vystúpeniach eh, spomínali aj špecifické konkrétne eh, veci ohľadne spoločnej obranej politiky. K tomu asi toľko. Eh, Európska rada tento týždeň bude o dosahovaní konkrétnych cieľov v oblasti obrany. A mohol by som tu vymenovať hneď niekoľko príkladov. Napríklad výzva prijať v rámcový program pre e, politiku, kyberpolitiku EÚ a e, námornú politiku. Posilniť e, obranné schopnosti EÚ je naozaj veľmi dôležité podporovať v roku 2020-2025 v tomto rámci. A ešte dôležitejšie je vytváranie palivových staníc, vládnych satelitných systémov, ďalej rozvoj nejakej cestovnej mapy pre rozvoj týchto systémov a rozvoj projektu pre posilňovanie spolupráce v rámci, v rámci kyberstrategie EÚ. Niektorí z vás tiež spomínali vzťah EÚ a NATO. To tu tiež zaznelo. Dovolte, aby som v tejto chvíli zdôraznil, že NATO je kľúčovým partnerom, kľúčovou organizáciou pre EÚ. A Európska rada to má vo svojich záveroch rešpektovať, posilňovať v rozhodnutiach teda o spoločnej zahraničnej obranej politike a pri vykonávaní konkrétnych krokov, ktoré ukazujú našu spoluprácu s NATO. Našim celkovým cieľom je vytvárať funkčné partnerstvo, aj inštitucionálne partnerstvo. Chceme tým pádom zabrániť akýmkoľvek e, dvojňam, prekryvom a chceme mať skôr komplementárne riešenia. Budúci týždeň sa budeme venovať najrôznejším tým, témam, ale všetky z nich sa priamo dotýkajú našich obyvateľov. Spoločná obrana, spoločná bezpečnosť je o ochrane našich rodín, našich domovov a pomôže nám zabezpečiť bezpečnejšiu región a bezpečnejší svet. Chceme ďalej podporovať ekonomickú menovú úniu. To sa týka trošku iného druhu bezpečnosti. Bezpečnosť a istota kde z ekonomického hľadiska, kde nebude to riziko dlhodobého nezamestnanosti. Banková enia, únia je tiež o ochrane. O ochrane e, našich, e, našho života bez, e, pred dopadmi možnej ďalšej finančnej krízy. Všetci závisíme na stabilite bankového systému a bank, kde máme uložené naše tak ťažko nadobudnuté úspory. A čo sa týka riešenia migrácie v stredozemí, tam riešime ochranu tých, ktorí riskujú veľmi veľa, pretože hľadajú lepší život. A my im dlžíme, dlhujeme to, že to, katastrofa, ktorá sa stala v oktobri, aby sa nikdy nezopakovala. Budúci rok nás čakajú parlamentné voľby. A v rámci tej volebnej kampane môžeme vyzdvihnúť tieto témy a mnohé ďalšie témy, pretože tam Európa naozaj dokáže a Európska únia dokáže z niečo zmôže v oblasti solidarity. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Gracias, señor ministro. Hemos recibido cuatro... Ďakujem, pán Leškevičius. Tak dostávame sa ku koncu dnešnej rozpravy. Ešte je tu uh, sa tu hlási o slovo jeden poslanec z sociálnych sociálnych GUE. E, e, máme tu ešte prozbu o slovo strany zelených.